Right, good afternoon. Dobré odpoludne prajem vám všetkým. Budeme pokračovať eh, v našom rokovaní s tým, aby sme získali čo najviac času mm, na otázky. Je pre mňa potešením, že môžem tu privítať pána komisára Almunio. Eh, je to pravidelný eh, prípad s týmito červenými fľaškami. Teda naposledy sme mali e, výmenu názorov s pánom komisárom 5. oktobra. Išlo o vypočítiť v súvislosti s dočasnými pravidlami e, štátnej pomoci e, v súvislosti s krízou. Budeme mať ešte stretnutie v roku 2011, ale teraz pán komisár nás oboznámi s programom prác na rok 2011. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem všetkým za to, že ste ma opätovne pozvali na zasadnutie výboru. Chcel by som vám povedať, ako ja vidím našu prácu v oblasti hospodárskej súťaže počas nasledujúceho roku, ale úvodom by som chcel spomenúť, že pokiaľ sa nemýlim, zajtra by ste mali schváliť uznesenie o správe o hospodárskej súťaži za rok 2009 Takže najprv by som chcel vyjadriť svoje uspokojenie e, za, e, v súvislosti s vynikajúcimi príspevkami, ktoré e, prišli z vašej strany. Predovšetkým by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za skvelú prácu. Takže úvodom pracovný program na rok 2011. Najprv naša politika voči kartelom. To je ústredný e, smer našho boja proti e, porušeniu hospodárskej súťaži. Je to o to viac e, potrebné počas krušného obdobia. Nemôžeme si dovoliť, aby našemu hospodárstvu, poško- naše hospodárstvo poškodili takéto prax, postupy. Tohto roku sme robili 6 rozhodnutí naposledy. Si, týkalo sa to E, e, kartelové dohody medzi dvomi, 12 e, veľkými leteckými spoločnosťami v hodnoti, ktoré dostali pokutu vo výške 800 miliónov eur. Chcel by som predložiť ďalšie rozhodnutie do konca tohto roku a v roku 2011 sa budeme naďalej orientovať sa týmto smerom. Veľké pokuty, ktoré vyplývajú z posledného rozhodnutia, opätovne vyprovokovali rozpravu a jeden e, z našich princípov spočíva v tom, že postihy musí byť dostatečne e, silné, aby bránili e, pôsobenie proti konkurencii, ale nie dostatočne vysoké, aby nemohli firmy fungovať ďalej. Komisia, ďakujem pekne, začiatkom tohto roku E, prijala mm, mm, politikov ohľadom e, neschopnosti platiť a tým stanovila jasné kritérie, aby sa rozptýlili takéto obavy. V každom prípade kríza nezmenila a nezmení e, hlavný signál, ktorý vysielame a síce aby sa spoločnosť vyhla pokutom, nesmie sa zapadovať nezákonnými postupmi a budem v tom trvať aj na rok. Pokiaľ ide antitrustové opatrenia, v podstate budeme sledovať rovnaké základné cieľe ako aj tohto roku. E, vnútorný trh nemôže e, pripustiť e, súkromné prekážky, ktoré brania hospodárske súťaže a naše podniky musia poskytovať najlepšie tovary a služby za najlepšiu cenu. Pôsobíme v informačnej technológii, energetike, v telekome, v platobných systémach a v ďalších odvetiach. Mm, informačné a e, komunikačné technológie, udržanie hospodárskej súťaže v tomto sektore je obzvlášť e, mm, dodržený, pretože toto odvetvie je aktívom celého hospodárstva. Dnes sme začali e, oficiálne konanie voči spoločnosti Google. Chcel by som jasne povedať, že to vôbec neznamená, že je tu určite nejaký problém. Zatiaľ by bolo predčasné takéto niečo tvrdiť ale budeme e, do hĺbky e, e, prešetrovať obavy v súvislosti so správaním sa spoločnosti Google pretože je veľmi dôležité, aby tu bola hospodárska súťaž všetkých aktérov vrátane inovačných nových fórim. V oblasti energetiky, keď sme ukončili naše šetrenie v roku 2007, komisia videla viedla viaceré šetrenia v tomto odvetví s tým, aby sme otvorili národné e, trhy voči hospodárskej súťaže, aby klienti mali efektívne alternatívy. Tohto roku sme e, vydali e, rozhodnutie ohľadom nápravných opatrení a budeme pracovať v oblastiach, ktoré sú stále otvorené a budeme veľmi pozorne ich sledovať. Rovnaká logika platí aj v prípade liberalizácie telekomunikačných služieb vyšetrujeme prípady e, e, možného tlaku na marže a e, prípady neposkytnutia služieb v Polsku a na Slovensku. Takisto platobné systémy po dohode ohľadom karty Mastercard sme testovali záväzky firmy Visa Europe a sme E, tiež vyšetrovali viac mm, strany poplatky v prípade kreditných kariet. Taktiež začali sme spolu s komisárom Barie e, pracovať, aby jednotná platobná oblasť v Európe bola dovršená, aby podporovala e, hospodárku súťaž od vyššie ceny. To je jeden z prípadov, jeden z viacerých prípadov, kde regulácia a hospodárska súťaž budú sa vyvíjať počas nasledujúcich mesiacov ruka v ruke. Okrem e, e, vecných otázok v prípade kartelových antitrustových dohôd, myslím si, že realizácia týchto šetrní e, a samotný postup je veľmi dôležitý a treba rešpektovať aj právo dotknutých spoločností na ochranu. Som presvedčený, že súčasný systém už poskytuje dobré záruky, avšak v súčasnosti skúmame, aké sú možnosti zlepšenia v súvislosti s verejnými konsultáciami, ktoré prebehli začiatkom tohto roku. Vzhľadom na potrebu stále zdokonalovať náš systém, v roku 2011 chceme zaviesť osvedčené postupy v prípade antitrustových e, konaní. V prípade kontroly e, fúzií e, naša legislatíva v oblasti hospodárskej súťaže nastoluje určitú disciplínu, aby naše spoločnosti sa pripravili na globálnu konkurenciu Chceme, aby európske podniky boli, eh, mali vedúce postavenie eh, po celom svete, ale musia byť na čele hospodárskej súťaže vo vnútornom trhu. Počas tohto roku eh, recesia ovplyvnila aktivity v oblasti fúzií. Dostali sme tohto roku 260 oznámení očakávame e, určitý narast e, v týchto oblastiach v porovnaní s minulým rokom a budeme uplatňovať tohto roku rovnaké kritériá. Napríklad e, sme mali iba 4 šetrenia druhej fázy. Dva z nich v prípade spoločnosti Nililova Sara Lee a Syngenta Santos sa uzatvorili minulý týždeň a začiatkom budúceho roku uzatvoríme prípad Olympic Aegean. Čo sa týka štátnej pomoci, štátnej pomoci, o tom som hovoril naposledy počas posledného vypočutia. Uviedol som údaje o štátnej pomoci a jej využití počas krízy, či už vo finančnom alebo nefinančnom sektore. A zajtra chcem predložiť eh, kolegiu eh, eh, výsledky štátnej pomoci tam sa eh, hovorí, že zvýšenie eh, štátnej pomoci bolo eh, vynaložené na podporu finančného sektora, zatiaľ čo ostatné sektory zostali v podstate stabilné. Vo svojom uznesení o správe o hospodárskej súťaži z minulého roku ste požiadali komisiu, aby sme vyhodnotili opatrenie uvedených opatrení. Vzdelám váš názor. Po predchádzajúcich vystúpeniach pred týmto výborom som dal pokyn svojim spolupracovníkom, aby urobili detailnú analýzu opatrení na podporu finančného sektora a túto analýzu dostanete v prvej polovici roku 2011. Je to potrebná práca, ale nebude jednoduchá vzhľadom na to, že e, primárna zodpovednosť za účinnosť týchto opatrení je zodpovednosť národných vlád. Komisia by mala hodnotiť e, túto pomoc v porovnaní s kritériami e, pravidel hospodárskej súťaže, ale nemôžeme zachádzať do detailov, čo sa týka, nakoľko e, táto pomoc bola kompatibilná a účinná na národnej úrovni, ale vy nás snažíme vám e, poskytnúť takéto vyhodnotenie. E, toto ste požadovali počas môjho posledného vypočutia. Čo sa týka dočasného rámce a vynimočného režimu štátnej pomoci na začiatku krízy. Takýto e, časný režim nesmie trvať väčšine a musíme sa postupne pripravať na normálne fungovanie trhu. Prečo postupne? Pretože, ako povedal kolega Ren včera, keď predkladal svoje predpovede, sú tu znaky hospodárskej obnovy, avšak pretrváva neistota, najmä s prihľadnutím na situáciu na finančných trhoch, trhoch a pracovnom trhu. Všetci e, pozorne e, sledujeme, ako e, trhy budú reagovať na snahu zabezpečiť fiskálnu konsolidáciu, najmä v niektorých krajinách eurozóny. To znamená, že zajtra by som chcel navrhnúť kolegiu predlžiť niektoré dočasné opatrenia aj v roku 2011. Mm, Tento návrh postupne odbora nepotrebné opatrenia, ale bude nadalej poskytovať podporu snahám našich podnikov e, export, exportovať a zavozať inovácie počas e, ťažkého obdobia, taktiež umožňuje bankám riešiť e, problémy súvahy. Pokiaľ to umožňuje podmienky na trhu, mali by sme sa vrátiť k normálnemu režimu štátnej pomoci od 1.1.2012. To znamená, že v roku 2011 môžeme prediskutovať náš návrh, ako treba e, vrátiť e, k normálnemu režimu štátnej pomoci. Pracovný program na rok 2011 e, hovorí o viacerých iniciatívach v rámci môjho portfólia vrátanie kvantifikácie antitrastovej škody a aktivít v oblasti štátnej pomoci. Ide o usmernenie v kontexte systému obchodovania s emisiami, prehodnotenie usmernení, pokiaľ ide o námornú dopravu, rámec budovania e, plavidel a e, hodnotenie štátnej pomoci letiskám a leteckým spoločnosťam. A túto stručnú prezentáciu by som chcel e, ukončiť tromi iniciatívami, ktoré by som chcel predložiť na budúci rok. E, dve, dve prehodnotenie usmernenia, pokiaľ ide o služby vo všeobecnom hospodárskom záujme a e, druhé pravidlo, to sú pravidla horizontálnej spolupráce. Títo by mali sa schváliť e, ešte v tomto roku. A tretia vec, ktorú by som chcel stručne spomenúť, je iniciatíva, pokiaľ ide o kolektívnu nápravu. E, ako viete, v roku 2005 e, komisia prijela balíček opatrení balíček e, Monty Cruz, ktorý poskytol väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o financovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme. Na ro- budúci rok by sme chceli prehodnotiť tento balíček a vylepšiť príslušné pravidlá. Táto revízia bude vychádzať e, zo správ členských štátov a výsledku verejnej e, verejných konzultácií z minulého septembra. Predovšetkým by som chcel vysvetliť rozdiel medzi službami vo všeobecnom záujme a službami vo všeobecnom hospodárskom záujme. Chcem taktiež e, vysvetliť, kedy financovanie verejných služieb e, sa má vnímať ako štátna pomoc. Pred, kolegium, predtým, ako kolegium e, komisárov príjme príslušné rozhodnutie, parlament dostane hodnotecú správu, rovnako aj ostatné inštitúcie únie, ako aj členské štáty a dúfam, že budem môcť poslať hodnotecú správu začiatkom roku 2011. Ďalšia iniciatíva je pred, navrhované prehodnotenie pravidel e, upravujúcich horizontálnu spoluprácu. Minulý týždeň sa o tom podrobne diskutovalo. Sú tam dva dôležité prvky. To sú e, štandardy a výmena informácií. A predpokladá sa, že títo bude v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže, že budú pevné, transparentné a budú zamerané na lepšiu e, orientáciu na klientov. Naše kolegy by to malo schváliť ešte do konca tohto roku a ohľadom e, súkromného zabezpečenia práva spolu s kolegami e, Redingovou a e, Dalí som predložil informačný materiál kolegiu, v ktorom sú uvedené princípy iniciatív, ktoré by sme chceli uplatniť na zabezpečenie ochrany práv občanov a firiem únie na nápravu a zároveň vyhnúť sa zbytočným súdnym konaniam. Chceme rozbehnúť verejné konzultácie aby sme zistili, čo si o tom myslia všetci zainteresovaní a budeme sa snažiť identifikovať spoločné princípy, pokiaľ ide o konkrétne iniciatívy. Ak všetko pôjde podľa plánu, komisia e, e, sa zhodne na spoločnom e, prístupe v otázke kolektívnej nápravy. Urobí to v roku 2011 a v tomto rámci neskôr by som predložil <clears throat> konkrétne návrhy, pokiaľ ide e, o e, e, konania v prípade antitrustové konania. Môžem potvrdiť, že Európsky parlament bude plne zaangažovaný v rámci bežného legislatívneho postupu a som presvedčený a dúfam, že budete podporovať tieto dôležité iniciatívy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Prečítam zoznam rečníkov, ktorí sa mi prihlásili. A navrhujem, aby sme to e, urobili tak, aby každý položil jednu otázku a dostal jednu odpoveď, aby to bolo stručné. Dobre? A spravodlivé. Bude to dynamickejšie. Takže, zoznam. Uh, uh, Jose Garcia Magallo, uh, Andreas Schwab, uh, Ramon Tremosa, Sophie Infelt, Werner Langen, Philippe Lambert, Vicky Ford, Antolin Sanchez Prozedo. Anybody else want to come in? Chce sa ešte niekto uh, zaradiť do tohto zoznamu? Dobre, takže Jose, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, e, ako som už povedal, e, sú tu pravidla e, fair play a mm, kto iný ako podpredseda komisie by mal mať v právomoci otázky kompetencie komisie. 26 novembra však e, bola, e, bolo vydané oznámenie z vašej strany, ktoré e, obsahovalo pochybnosti o schopnosti Španielska vyrovnať sa s následkami krízy a o tom, že teda vraj chýba plán B. No a premiér španielskej vlády sa snažil objasniť túto problematiku prostredníctvom svojej hovorkyne, ktorú všetci poznáme. A dnes Mm, podpredsedníctvo, podpredseda vlády sa vyjadrilo a um, kladie vinu za, mm, za zvyšovanie, za zhoršovanie rejtingu Španielska e, na špekulat, e, špekulatívne obchody a to, že um, do roku 2013 by sa aj súkromní investori mali uh, snažiť prispieť k riešeniu tejto krízy. Uh, No a mm, toto sú veľmi dôležité otázky, pretože tento výbor by e, sa chcel podobať iste mnohým, ale určite nie orke- e, orchestru, ktorý hral na Titaniku. Takže ja e, dúfam, že odpoviete s takou stručnosťou, ako ste známi. Ďakujem vám veľmi pekne, ale ja neviem, aká bola otázka. Teda, vy v podstate si myslíte to isté, že Španielsko, ako už bolo vyhlásené, nemá dostatočné plány na e, riešenie následkov krízy, že nemajú plán B a e, že e, dôvody krízy v Španielsku sú vlastne vinou špekulantov proti euru a plánom na zapojenie súkromných investorov do krytia výsledkov, dôsledkov krízy v roku 2013? No, ja v prvom rade domnieva sa komisár, e, by som chcel povedať, že mm, musíme dávať pozor na vývoj trhov počas týchto týždňov a počas uplynulých dní. Mm, tieto trhy reagovali a je potrebné vykonať skutočne alebo teda preukázať určitú e, opatrnosť a, a rozumnosť a mm, vyjadrovať sa aj veľmi opatrne, pretože trhy na všetko reagujú. A e, všetci, v podstate všetci, musia e, komunikovať jasne a stanoviska, ktoré sú verejne vyjadrované z našej strany, musia byť koordinované. A jednoducho my sa e, musíme snažiť, aby sme ako Európska únia a členské štáty konali a musíme v podstate vyjadrovať takúto ochotu, že budeme konať spoločne a ako e, som povedal vo svojich predchádzajúcich vyhláseniach, e, španielská vláda robí, čo musí robiť. E, snaží sa presadzovať finančnú, teda daňovú konsolidáciu, snaží sa reformovať svoj systém financií Ehm, a jednotlivých ehm, konkrétne sporiteľní a ehm, španielská vláda sa zaviazala a potvrdil to aj v sobotu premiér Španielska, sa zaviazalo vykonať reformu v dôchodkovom systéme, kde by mohlo dôjsť k konsolidácii a toto môže byť na prospech španielskej ekonomiky z dlhodobého hľadiska, pretože, takže opakujem, španielská vláda robí, čo treba, je to ťažké, a ja mám pocit, že tieto kroky sú vynikajúce a zasluhuje si e, táto vláda k e, podporu aj zo Španielska, aj e, z, mimo hraníc Španielska a Európska únia, Španielsko, Európska únia, únia Španielsko podporila. Ja predpokladám, že ministri financí, ktorí sa stretnú, takúto podporu tiež vyjadria a že španielská vláda e, nájde tú rovnováhu medzi sociálnymi politikami a záchranou ekonomiky. Jednoducho, my, európsk, európska úroveň alebo európske vlády, budeme musieť urobiť všetko preto, aby sme uh, obránili euro a euro, eurozónu proti útokom a uh, to môžeme urobiť konsi, konzistentnými rozhodnutiami a konzistentnou komunikáciou, teda sú určité rozhodnutia, ktoré sa prijali na úrovni rady, úrovni komisie, úrovni parlamentu a parlament v podstate môže podporiť eh, fungovanie Európskej menovej únie a eh, podporiť krajiny. A stalo sa to v prípade Grécka, v prípade Írska a eh, treba potom prihľadať na to, aby sa, aby sa plnili pravidlá Európskej menovej únie a bolo by najlepšie, keby to bolo previazané s reguláciou finančných aktivít, ktoré, ktoré doteraz, alebo do tej krízy, ktorú, sme práve, ktorú máme práve za sebou, alebo ktorá ešte prebieha, ktoré, ktoré chýbali. Tieto systémy regulácie jednoducho neboli, tieto sa teraz zavádzajú a ide o to, aby sme zodpovedným, koordinovaným spôsobom vyriešili túto situáciu, ktorá momentálne panuje na trhoch. Thank you. Uh, Andreas. Ďakujem, Andreas. Vážna pani predsednička, vážny pán komisár, v prvom eh, rade by som chcel vám eh, zablahoželať eh, k tomu, že ste začali formálne konanie v prípade kartelovej gody voči Google. Parlament potom volal už dostatočne dlho. Nechceme to vopred nejako odsudzovať, ale je to jasný signál toho, čo sa predpokladá že e, je tu určité kodovanie vyhľadovacích funkcií zo strany e, spoločnosti Google a veľmi e, s veľkým zaujímavým očakávam, ako sa to vysvetlí. Je to veľmi dôležité aj z hľadiska celkového odvetia vyhľadovacích funkcií. Myslím si, že všetci občania, e, ktorí nechápu, ako funguje táto funkcia, právom sa toho dožadujú. Čo sme tu videli a tu, vy tam čo ste povedali v bode 2 ohľadom kartelov, najmä to, že e, postihy musí byť dostatočne vysoké, aby e, mohli sme odstrašovať proti kartelovým dohodom, ale títo pokuty nesmú byť také vysoké, aby príslušné podniky sa dostali do hospodárskych ťažkostí. Tu sme si zajedno a je to aj E, e, politika, ktorú sme vždy podporovali v Európskom parlamente. A prečo e, pre Európsku komisiu tak ťažko pretaviť, pretaviť títo princípy do právne záväzného textu, aby to bolo či už v usmernení alebo v znariadení v roku 2003, presne to, čo sa tu povedané, aby sa to aj robilo a posledná poznámka. E, hovoríme teraz e, o zelených knihe alebo o nových konzultáciách, pokiaľ ide o kolektívnu nápravu. Vary, nie je to tak, aspoň dobudol som názor, že e, Európska komisia sa vzala pôvodného plánu a teraz hľadá nové riešenia, ktoré na jednej strane umožní chrániť spotrebateľov, ale E, e, chceli by, chceli by sme sa e, zároveň vyhnúť sa americkým skúsenostiam v Európe a či tieto konzultácie majú za cieľ vyhnúť sa americkému riešeniu v Európe. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Šváb. Najprv by som to chcel vysvetliť. Konanie, ktoré sme formálne otvorili voči spoločnosti, spoločnosti Google, nie sú kartelovej povahy, ale antitrustové. To je dôležité rozlišovať si. Zrejme, eh, členovia tohto výboru si spomínajú, že začiatkom eh, roku sme dostali tri stiažnosti ktoré z časti eh, spomínali fungovanie vyhľadovacích funkcií, ale zároveň aj reklamného systému, ktorý je napojený na vyhľadovanie v systéme Google. Analizovali sme tieto stiažnosti, veľmi úzko sme e, konzultovali to s spoločnosťou Google, ktorá, musím povedať, veľmi dobre s nami spolupracovala. Poskytli nám viacer informácií, ktoré sme tiež podrobili analýze. A napokon sme dospeli k názoru, že na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, nemôžeme e, e, odmietnúť tieto stiažnosti, musíme prhlbiť naše šetrenie Myslím si, že je to na prospech každému, aby sme e, rozbehli formálny postup, aby sme to nerobili na neformálnom základe. Som veľmi rád, že spoločnosť Google reagovala na, otvoren, na oficiálne otvorenie konania tým, e, že povedali, že rade budú spolupracovať s nami, pokiaľ to bude potrebné a dúfam, že tento problém e, vyriešime. Nemôžem prejudikovať výsledky nášho šetrenia. E, ale môžem sa zaviezať tu pred vami a pred občanmi, ktorí e, viackrát denne používajú e, Google, že dovedeme toto vyšetrenie do konca a potom vyhlasíme výsledky, ak sú nejaké problémy, príjmeme príslušné opatrenie, pokiaľ z hľadiska hospodárstva že problémy nie sú, takisto to budeme konštatovať. Pokiaľ ide o pokuty, súhlasím s vami, E, e, pokuty musí byť dostatočne e, vysoké, aby odstrašovali, ale zároveň súhlasím aj s otázkou právnej istoty. V tomto systéme máme zabezpečenú právnu istotu, máme právny základ, ktorý nám umožňuje ukladať pokuty pri rozhodnutiach v súvislosti s antitrustovým alebo kartelovým konaním. Máme verejne usmernenia, sú známe kritérie, ktoré používame pri stanovení výšky pokuty, ak sa potvrdí porušenie pravidel. Títo usmernenia sú verejne prístupné. To, ako ich uplatňujeme, e, malo by byť veľmi e, e, e, prísne, snažíme sa za každým, aby to tak bolo a aj po našom rozhodnutí je tu možnosť súdneho preskúmania. A za každým, keď e, nejaká strana sporu e, sa obratí na súd, aby sa rozhodol, e, posledné slovo patrí práve súdu. To znamená, že náš systém je veľmi dobre chránený e, z hľadiska právneho, zaistuje právnu istotu. Myslím si, že tento systém je dobrý. Mm, sú tu aj názory, že keďže chceme integrovať dohovor o ľudských právach, Strasburský dohovor chceme integrovať do právneho rámca, že to spôsobí zmeny. S takýmto názorom nesúhlasím. Budeme integrovať tento dohovor, ale zachováme systém prijatia rozhodnutia, tento správny systém, ale zároveň, zároveň si ponecháme politiku e, uplatnenia pokút. E, zvyčajne e, rozhodnutia súdu nám vyjadrujú podporu, i keď e, samozrejme plne rešpektujeme právomoci súdu. Čo sa týka e, kolektívnej nápravy a otázok e, súkromného zabezpečenia výkonu práva, odkedy sme mali svoje prvé vypočutie v januári, traje komisári, ktorí sú priamo napojení s postupmi na kolektívnu nápravu, pani eh, Reding, eh, pán Deli, ktorý má na starosti ochranu spotrebiteľov a ja eh, sme vyhlasili, že chceme získať od kolegie ohľadom o horizontálneho prístupu pri kolektívnej náprave. Nie je to jednoduché. Musíme nielen, že dobre koordinovať svoje aktivity na úrovni únie, ale musíme mať koherentný prístup pretože väčšina takýchto konaní sa uskutočne na národnej úrovni e, a tam e, sa uplatňujú iné systémy a tradície. A po diskusii v kolegiu sme rozbehli konzultácie a na základe ich, teda jej výsledkov, e, kolegium sa postaví definitívne voči kolektívnej formám nápravy a potom E, predložím toto riešenie svojim kolegom a neskôr aj vám e, predložíme iniciatívu, ktorú som oznámil ohľadom e, iniciatívy v oblasti súkromného zabezpečenia práva prostredníctvom kolektívnej nápravy. Čiže pôjde o proces spolurozhodovania, spolutvorby legislatívy. Nemôžem prejudikovať detaily, ale v každom prípade môžem sa jednoznačne zaviazať, že musíme sa e, e, vyhnúť zneužívaniu, e, ktoré je možné v iných systémoch a dobre viete, o čom hovorím. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne, pán komisár, vítajte v parlamente, vítajte v našom výbore. Ja by som chcel položiť niekoľko stručných otázočiek týkajúcich sa fungovania plánu na revíziu bankového systému v Španielsku. Asi pred e, tromi mesiacmi pán José de Palacios, ktorý je predsedom, alebo teda riaditeľom e, spoločnosti Cajadel Sur, e, vyhlásil, že kvôli tomuto systému FROP um, prestali vyplácať tieto bankové organizácie, teda bankové inštitúcie a, a sporiteľne um, finančné prostriedky svojim pracovníkom a e, reakcia na toto, na, to, na toto ohlásenie bola, že to je, e, že to sú, e, že to je konanie nelojálne voči týmto zamestnancom a e, niektoré e, sporiteľne navyše e, ponúkajú 4,5% úrok a e, E, ja sa pýtam, tento plán záchrany bankových inštitúcií sa zdá, že e, pomáha týmto, týmto bankovým e, spoločnosťam ponúkať tieto vyššie úroky svojim spotrebiteľom. Chcem vedieť, či to je v rozpore s pravidlami s pravidlami hospodárskej súťaže. Ďakujem veľmi pekne. Vážený kolega, by som chcel poblahoželať vašej strane k volebnému víťazstvu. Ja musím povedať, že v podstate Ehm, poskytovanie, ehm, poskytovanie úverov vlastným zamestnancom nie, nie je nejakým problémom a e, rôzne finančné e, domy e, často pracujú napríklad s verejným kapitálom za určitých okolností, ktoré sú stanovené v našich usmerneniach, teda môžu nakladať s s prostriedkami štátu a e, tieto, tieto pravidlá sú stanovované e, sú stanovované tak štátnymi orgánmi a potom, pot, e, potom preverované útvarmi komisie. V niektorých prípadoch ide o záruky, v niektorých o podporu likvidity alebo napríklad likvidácie odpadu, toxického odpadu, čiže Mm, toto sú páky, ktoré sa využívajú a vo všetkých prípadoch e, tak program, národný program každého členského štátu, pokiaľ existuje, ako aj individuálne plány, ak je potrebné ich realizovať na európskej úrovni, všetky by mali spĺňať tie všeobecné usmernenia, ktoré boli stanovené v, roku, v rokoch 2008-2009 teda my konáme a overujeme, či skutočne splňajú e, tieto naše usmerenia. Niekedy je jednoduché rozhodnúť o kompatibilite e, štátnej pomoci, ktorá je, podpore, e, ktorá je poskytnutá, či je teda v súlade s tými nášmi usmereniami. Niekedy sú tie okolnosti komplikovanejšie a iste nie pre, pre nikoho tajomstvom, že v niektorých prípadoch e, finančných inštitúcií, to je veľmi známy prípad, e, regionálna banka v Nemecku, Western B, e, toto je vec, o ktorej sme hovorili dlho, dlho, dlho, dlho. Veľké rozhodnutie prišlo v roku 2009, potom bolo vznesené opatrenie o porušení zákonov v súvislosti s narávaním s, toxickými odpadmi a e, potom tam bolo v podstate zasadnutie, e, kde sa zúčastnili zástupcovia, zástupcovia všetkých, e, všetkých orgánov v Nemecku na najvyššej úrovni, teda tej federálnej, s, so zástupcami banky. Hovorilo sa o procese reštrukturalizácie, ktorý mal byť ukončený do 15. februára, čiže ten proces bol veľmi komplikovaný a financovanie v Španielsku, ktoré v podstate um, tam vystupujú len španielské orgány a tá, tie, tie rokovania sú veľmi jednoduché. Um, otázka je, čo uh, urobiť s niekým, kto neplní pravidlá, pretože tie individuálne plány, ak ich raz, ak ich raz schvália španielské orgány, tak v podstate zodpovedá, uh, španiel, zodpovedajú tie španielské orgány za splnenie záväzným usmernením komisie. V prípade, že ide o plán, ktorý sa povedzme analýzuje individuálne na úrovni Európskej komisie, tak e, zodpovedáme my. Ale nechcem vstupovať do detajlov bez toho, aby som hovoril o konkrétnych e, inštitúciách alebo programoch podpory e, finančného sektora v Španielsku. Nechcem nejak hovoriť o konkrétnych prípadoch, ale tie, tie, tie problém, problémy, tie, tie komplikácie tam boli veľmi, veľmi mierne v porovnaní s inými, s inými prípadmi, ktoré boli v minulosti. A teda ak je nejaká vec, ktorou sa ten španielský prípad vyznačuje, tak je to práve tá jednoduchosť, kde e, sa vlastne schvalovali tie buď individuálne alebo národné plány. Ďakujem veľmi pekne, Sofí. Ja ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujeme pánovi komisárovi za tie úvodné slova. Ja musím povedať, že dnes e, Eh, som nebola ráno v nejakej dobrej nálade, ale potom, čo som si vypočula tie vaše plány, tak sa moja nálada podstatne zlepšila. Najmä potom, čo som si vypočula o tom, že, o tom vyšetrovaní, ktoré začínate v prípade eh, Google a niekoľkých prípadov súvisiacich s touto spoločnosťou. Ja musím povedať veľmi jasne, že Google je podľa mňa vynikajúca spoločnosť, ktorá prináša inovácia a služby, ktoré sme nemali nikdy predtým, ale zároveň je pravdou, že E, táto snemovňa vyjadrila svoju, e, svoje výhrady nad dominantnosťou Google v mnohých oblastiach a to mnohokrát. A ja som zorganizovala sama seminár o prípade Google Double Click, to je nejaké už 3-4 roky dozadu. My sme opakovane požiadali o e, vyšetrovanie v sektore internetového, internetovej reklamy a vyhľadávacích webov a správa e, z tohto vyšetrovania, o tej budeme hlasovať zajtra do obeda. Takže ja som len uvažoval, ja viem, že nemôžete povedať v podstate nič konkrétne, e, lebo neviete, aké budú závery v tomto prípade, ale je tu predsa len pár vecí, kde by som potreboval určité objasnenie. V prvom rade ma prekvapuje jedna vec. Všetko ide veľmi pomaly. Komisia, teda v prvom rade vy ste konali, až keď e, prišla sťažnosť. Tá sťažnosť prišla v februári 2010, čo je pre nejakými 9, skoro 10 mesiacmi. A vy veľmi opatrne hovoríte o tom, no, nie sú žiadne fakty, e, nemáme pocit, že došlo k nejakému pochybeniu, konáme len na základe tejto sťažnosti, ale ak ste mali 9-10 mesiacov e, na to, aby ste si tú žiadosť, tú sťažnosť preskúmali, tak si myslím, že už máte zhruba predstavu o tom, ako to vyzerá. Takže by som chcela vedieť, do akej hĺbky je e, komisia ochotná kopať, aby vykopala tie, tie fakty. A druhá vec, e, v prípade Google Double Click, tam išlo o veľmi úzku spoluprácu, ak tomu správne rozumiem, medzi Európskou komisiou a um, FTC v Spojených štátoch. A ja Viem, že toto je len európsky prípad a sťažovateľmi sú európske spoločnosti a ja som si istá, že ste hovorili o tejto veci aj s kolegami z USA, ale chcel, chcel by som sa spýtať, či znova plánujete spolupracovať v takomto tandeme. A ešte raz by som zopakoval jednu vec, alebo zopakujem to, čo som sa spýtal už predtým. Je komisia tiež ochotná e, túto vec skúmať širšie a nekonať len Eh, na sťažnosť z odvetvia, pretože my potrebujeme spoločnosti ako Google, ale tiež nevyhnutne potrebujeme konkurenciu v tejto oblasti, pretože vyhľadávacie stroje a všetko, čo súvisí s vyhľadávaním na internete, sa stalo eh, akousi eh, základnou potrebou niečo ako voda alebo elektrina. Potrebujeme to a nemôžeme akceptovať to, aby tam bol jeden hráč, ktorý je taký dominantný ako Google, bez ohľadu na to, aká je to dobrá spoločnosť. Jednoducho údaje, informácie musíme vnímať ako suroviny a nemôžeme, eh, nemôžeme prijať fakt, že eh, prístup k týmto surovinám má takmer výlučne len jedna spoločnosť. Pekne. Chápem, že máte pocit, že naše reakcie sú pomalé, reakcie na stiažnosti, ale možno by sme mali reagovať nie preto, že príde sťažnosť, ale preto, že vieme, ako Google alebo nejaká iná firma funguje a teda ex officio začať konať. Ale veci nie sú také jednoduché. Je veľmi jednoduché kliknúť na Google, ale nie je jednoduché pochopiť v plnej miere, prečo keď kliknete, tak dostanete niektoré informácie a niektoré nie. Vôbec nie som expert v tejto oblasti, ale môžem vás ubezpečiť, že keď počúvam odborníkov, tak to určite jednoducho neznie. A nie je jednoduché povedať, že došlo k porušeniu pravidiel a ani jednoduché povedať, že to bolo bezproblémové. To je dôvod, prečo sme otvorili vyšetrovanie. Dostali sme veľa informácií. Sťažností od sťažovateľov, od spoločnosti. A teraz, keď formálne otvoríme, už sme otvorili postup pri porušení pravidel, tak dostaneme ešte viac informácií z iných strán, čím doplníme našu prácu. Ako hlboko chceme ísť v tomto prípade, to uvidíme na konci, ale niekedy nie je možné spojiť túto vôľu ísť až do konca a uzavrieť prípad rozhodnutím, ktoré by bolo veľmi jednoduché. Bude to veľmi ťažký prípad, musíme na to vyčleniť všetky potrebné zdroje, ale nie je to jediný prípad. budeme mať celý zoznam hospodárskych sektorov s potenciálnymi problémami hospodárskej súťaže, ale v tomto sektore inovačných, digitálnych eh, technológií a činností. Niektoré národné eh, agentúry pre hospodárskú súťaž v EÚ začali vyšetrovanie alebo predbežné vyšetrovanie a teraz e, zozbierame všetky tieto informácie. Sme v kontakte a budeme pokračovať v kontaktoch s našimi americkými kolegami FTC a DOG a pri rešpektovaní dôverného charakteru e, informácií musíme chrániť aj nás. Nemôžeme otvoriť dvere tak ako Wikileaks a e, ukázať všetku agendu každému. Dúfam, že Wikileaks sa k nám nedostane, aspoň nie do toho môjho riaditeľstva. Čiže skrátka spolupráca je vítaná, ale sú tu určité um, hranice ktoré treba rešpektovať a, a ostatné a, ehm, agentúry pre hospodárskú súťaž to tiež a, e, e, rešpektujú. Ja súhlasím s tými obavami, ktoré ste vyslovili. Toto sú nové, veľmi užitočné služby, ktoré otvárajú veľa príležitostí, ale zároveň nemôžeme ignorovať, že v prípade Google podiel na trhu v Európe je 90%. Teda Google. Čiže nemôžeme to ignorovať ani pri najlepšej vôli. A sledujeme toto, ale budeme pokračovať v tomto vyšetrovaní, ktoré formálne začalo dnes. Ďakujem pekne, pán Langen. Pane. Ja, Ďakujem veľmi pekne. Vážne pán komisár, v prvom rade by som vám chcel robiť kompliment. Po piatich rokoch politiky e, hospodárskej súťaže, ktorá sa zamerovala najmä na e, e, tlač. Teraz máme skutočnú politiku a to znamená, že musím vám zablahoželať všetko, čo sa dosiahne v oblasti hospodárskej e, súťaže, sa e, urobí najlepšie, keď e, komisia sa chopí svojich kompetencií a v tých oblastiach, ktoré ste načrtli, bude konať. Mal by som otázku finanč, ohľadom finančnej pomoci finančnému sektoru. Veľmi e, rád si spomínam, že počas e, posadnosti pani Kres trvala 24 hodín, e, kým e, e, sa pripravila pomoc pre e, banky Beneluxu. A teraz napríklad máme prípad ako nemecký Deutsche Bank, ako e, e sa to robilo v prípade VSTLB Nejde o to, ako sa poskytla štátna pomoc na e, restrukturalizáciu banky, ale počas viacerých rokov mal som obavy, e, že z vašej, vášho generálneho rediteľstva na tejto úrovni e, sa riadi reštrukturalizácia nemeckých bank s tým, aby sa vynul tlak na nemecké E, e, banky. Chcel by som vedieť, ako e, hodnotíte bank e, Vestel B, pokiaľ nejde o obchodné tajomstvo. A rád by som tiež vedel, ako e, hodnotíte e, pomalé e, odborovanie pomoci tomuto finančnému sektoru. Ďakujem pekne. Thank you very Much, Ďakujem pekne, pán Langen. Ako riešim prípad Landesbank. Teraz máme tri prípady, tri reštrukturačné e, plány troch e, reštrukturačných, troch takýchto bank a rozhodli sme sa teda v, ešte v čase pôsobenia Nelly Cross e, išlo o Baden-Württemberg a ich regionálnu banku, podporili sme reštrukturačný plán a teraz ešte rokujeme o troch prípadoch Bayern, Norden a Westerling. West LB. Čiže nemôžeme teraz povedať, kedy sa to skončí, ale môžem vám povedať, že tri prípady sú odlišné sú tu princípy, ktoré sú rovnaké vo všetkých troch prípadoch, ale každý je osobitý. Minulý e, týždeň som bol v Hamburgu a stretol som sa e, s predstaviteľmi alebo s zástupcami regiónu a tiež som bol, e, sa stretol s ministrom financií Šlezvická Holštaňska kde sme hovorili o tejto osobitnej situácii. Pri iných príležitostiach som sa stretol s bavorskými orgánmi a tiež s federálnymi orgánmi, aby som prediskutoval reštrukturalizáciu tej ban- bavorskej banky. Je to ťažké rokovanie. Dúfame, že sa nám podarí e, prísť s reštrukturačným plánom, ktorý nám e, poskytne tri garancie, ktoré požadujeme vo všetkých prípadoch. Poprvé, tento plán nenaruší hospodárskú súťaž nad tým, čo je nad úrovňou toho, čo je nevinutne potrebné, keď sa používajú verejné prostriedky. Po druhé, e, rozdelenie akcií, rozdelenie bremena bude férové a po tretie, po reštrukturalizácii banka prežije dlhodobo. Dúfajme, že sa to podarí v týchto rokovaniach s bavorskými a federálnymi orgánmi. A West LB je najťažší prípad. Predtým e, minulý rok v máji sa urobilo rozhodnutie, ale potom došlo k transferu toxických aktív. Bolo to asi 77 miliard eur. A tieto podľa našich výpočtov boli spojené so štátnou pomocou výške 3,4 miliardy eur to znamená, buď tu bude potrebná dodatočná reštrukturalizácie a nezískali sme žiadne záväzky, že táto obrovská štátna pomoc sa zaplatí späť. Reštrukturačný plán nejakým spôsobom vykompenzuje túto verejnú pomoc. A na našom poslednom stretnutí so všetkými orgánmi na úrovni ministra, regionálnych ministrov, e, mm, Porinská, Vestfalská, e, bankovými orgánmi a tak ďalej. Sme sa zaviazali, že sa splní do 15. februára e, že prezentujú alebo predložia reštrukturalizačný plán, prvky, ktoré budú jeho súčasťou a dúfajme, že dosiahneme dohodu. Všetky tieto vysvetlenia vysielajú posolstvo, že problémy nadalej existujú v regionálnych bankách, ale neriešime sektor samotný, ale osobitné inštitúcie, ktoré majú osobitné mm, problémy. Každá z týchto regionálnych bank má iný uh, eh, biznis model. Uh, sú niektoré modely, ktoré sú schopné prežiť, ale ďalšie podľa mňa si budú vyžadovať veľké zmeny, aby sa stali životoschopnými. Ďakujem. Ďakujem, Filip. Pán komisár, ďakujem pekne. E, dobrý deň. K finančnému sektoru e, ste sa už vyjadrili, e, to ma uspokojuje. Teraz Niekoľko slov v, k minulosti a k budúcnosti. V, minus, v minulosti ste hovorili o špeciálnej pomoci pre vymanenie sa z krízy mm, od e, začiatku roku 2011, neviem či od prvého pol roka, od prvého mesiaca, alebo ako to bude, ale dúfam, že táto správa vezme do úvahy hlavne nie priamu pomoc, ale aj splatenie pomoci bank a za akých okolností bola udelená štátna pom- pomoc za osobitne priaznivých okolností. Čiže to ma zaujíma, hlavne ten cyklus pomoci a opatrenia, ktoré prijali jednotlivé štáty, ale budúcnosť, to ma zaujíma viacej, finančný sektor pokiaľ ide o politiko-hospodárskú súťaž, že e, má dva aspekty. Prvý aspekt kríza viedla ku koncentrácii v, sektori, v sektore, kde už bola veľká koncentrácia a samotná veľkosť znamená, že je tu séria inštitúcií, e, vytvára svoje pravidlá. Majú silu na trhu, ale aj v podstate ich činnosť, ich samotná veľkosť znamená, že majú ešte väčší podiel na finančných aktivitách. A otázku, ktorú si kladiem, je, aké opatrenia alebo aké úvahy z vašej strany sú tu ohľadom toho, čo e, sa musí stať, e, síce Aké sú opatrenia, ktoré by umožnili v tomto osobitnom prípade vyriešiť problém bank, ktoré sú nielen príliš veľké na to, aby zbankrotovali, ale príliš veľké na to, aby fungoval okolo nich trh. Druhá otázka, hospodárska súťaž. Finančný priemysel súťaží so všetkými ostatnými priemyselnými sektormi eh, v lákaní kapitálu a je e, stanovisko alebo tá pozícia tohto sektora umožňuje také výnosy, že napríklad automobilový priemysel takéto výnosy nemôže ponúknuť. A vidíme, že kapitálové prostriedky na investíciu sú vlastne, um, ich smerovanie je, e, z, je zvrátené, je odvrátené. Čiže Viem, že je to komplikované, ale podľa vás súhlasíte s tým, že toto je problém hospodárskej súťaže a keď áno, ako ho vyriešiť? Viem, že otázka nie je jednoduchá, ale vy nie ste len tak hoci kto, takže vás poprosím o odpoveď. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o prvú časť vzťahu alebo tá správa, ktorú som avizoval, do konca júna by tu mala byť, ale naozaj nemôžem anticipovať teraz už povedať nejaký dátum. Nemôžem povedať, že táto správa bude napríklad koncom januára hotová. Pokúsime sa pokryť všetky aspekty. Sumu pomoci, miesto určenia podmienky a čo sa dá povedať e, Eh, ohľadom našich krokov, ale efektívnosť výsledkov vďaka použitiu verejných prostriedkov, tu sa musí povedať ešte veľa zo strany členských krajín, ktoré transferujú prostriedky. My sa snažíme zariadiť uplatňovanie všetkých pravidel kontroly v prípade že sa využívajú verejné prostriedky, ale pokiaľ ide o analýzu efektívnosti využitia verejných prostriedkov, my zrejme nebudeme mať všetky informácie, ktoré budú mať k dispozícii všetky alebo jednotlivé členské štáty v analýzach, ktoré urobia. Toto je výlučne e, v pôsobnosti členských e, krajín. V každom prípade uvidíme, budeme o tom diskutovať. Koncentrácia činností. Vieme, že v určitom slova zmysle, že vzhľadom na to, že bankové činnosti začínajú podliehať silnejšej regulácii a vzhľadom na to, že niektoré rozhodnutia, ktoré boli prijaté pred krízou nami všetkými, sme decentralizovali niektoré finančné činnosti, napríklad finančné trhy s MIFIDom a podobne. Čiže v niektorých prípadoch konštatujeme koncentráciu finančných činností, ktorá prebieha okolo bank, ale mimo regulácie bank. Je to nebankový sektor, nie som odborníkom, ale aj tento nebankový sektor začína počúvať odborníkov a snaží sa zúčastniť toho vývoja. Sú tu finančné činnosti, ktoré v budúcnosti budú viac prepojené na nebankový sektor, čiže tu je potrebný dohľad a analýza. Z pohľadu regulačného a z pohľadu E, orgánov pre hospodárskú súťaž. Ale ešte raz uvidíme, nemôžem vám povedať e, teraz, ako to bude, či otvoríme nejaké vyšetrovanie alebo nie. Je to oblasť, kde musíme byť opatrní aj z pohľadu regulácie, aj z pohľadu hospodárskej súťaže. Ďalší aspekt, ktorý ste spomenuli, hospodárska súťaž alebo konkurencia na prilákanie kapitálu. Konkurencia je dobrá. Je to v poriadku, že existuje preto, aby prilákala kapitálové ponuky. V podstate to nie je zlé. Otázkou je, kto bude najviac konkurencie schopný a kto priláka najväčší podiel alebo ten najväčší kus eh, koláča. Uvidíme. Keď sme porovnávali finančné systémy v Európe a v USA, konštatovali sme, že v USA, všeobecne v anglosaskom svete, ale hlavne v USA, tri štvrtiny financovania podnikov prechádzajú kapitálovými trhmi, zatiaľ čo tu v Európe, hlavne na kontinentálnej Európe, je to 25 a teda tri štvrtiny na druhej strane, aká bude táto redistribúcia v budúcnosti vzhľadom na vývoj veci, reštrukturalizácia bankového systému, e, smernica o kapitálových požiadavkách a ďalšie veci. Uvidíme, že v Európe, v kontinentálnej Európe, väčšina financí, financovania e, činností podnikov bude mať zdroj v kapitálových trhoch, že sa navýši ich úloha v oblasti financovania e, týchto sektorov. Podľa mňa by to bol dobrý vývoj znížiť našu závislosť od bankového e, systému, od bankových úverov. To by bolo dobré. Kto bude schopný prilákať tento kapitál, to je predčasné ešte teraz e, zisťovať. Neviem, prečo by tu nemohla byť európska spoločnosť, ktorá by mala prístup na kapitálový trh za veľmi konkurenčne výhodných podmienok. Podľa mňa by bolo dobré vytvoriť takúto konkurenciu. Vicky? Thank you. A really... Veľmi rýchla otázka, ak dovolíte. Som presvedčený, že vy a Európsky parlament aj komisie by mali ísť príkladom v boji mm, e, na podporu hospodárskej súťaže, ale niekedy naša vlastná iniciatíva e, naopak e, zadúša hospodárskú súťaž. Pán Lambers, pán Langer a ja sme boli vo výbere pre priemysel a tam sme hodnotili emisné cely pre automobilový priemysel. A samotná legislatíva takmer neumožňuje E, výrobcovi, aby odišiel z jedného segmentu trhu a konkuroval v inom. A to potlačia e, hospodárku súťaže inovácie a má opačný účinok. Čiže otázka na vás, ako by sme sa tomu mohli vyhnúť do budúcnosti a môžeme ratať s vami, pán e, komisár, že budete naozaj vysoko niesť vec hospodárskej súťaže v kolegiu. už odpoveď na vašu otázku je samozrejme. Som za hospodárskú súťaž, a to nie je len moja oficiálna pôsobnosť, to je aj moja priorita. Musím sa snažiť presvedčiť kolegov, že všetky e, rozhodnutia, ktoré sa príjmajú na rovni kolegia, musí byť v súlade e, s našimi princípmi, prioritami a pravidlami hospodárskej súťaže. Ale pokiaľ ideme, e, hovoríme o legislatíve, vy ste zákonodarcovia, máte príslušné právomoci a keď náhodou nejaký náš návrh nie je 100% v súlade s tým, čo považujete za e, e, legislatívu, ktorá je priazňová voči hospodárskej súťaže, je to na vás. Je, skôr ide o to, že neskôr sa zistujú nežiaduce e, dôsledky a tam potrebujeme vašu pomoc, aby sme sa mohli k tomuto vrátiť a vyhodnotiť takéto do, dopady. Ďakujem, Anthony. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár hovoril o viacerých e, záležitostiach. aby som e, chcel hovoriť o jednej z toho, čo ste hovor, e, z toho, z toho, čo ste hovorili, a o jednej, o ktorej ste nehovorili. Čiže z tých vecí, čo ste spomínali, boli tie súkromné aktivity. Ehm, vy ste povedali, že by mali byť konzistentné, že by mali byť podporené predchádzajúcimi rozhodnutiami a že by mali byť podnikané okamžite alebo teda bez nejakého bez nejakého meškania. Ale je tu ešte jeden aspekt, um, o ktorom sme nehovorili. Pán komisár, pán komisár Monty predložil správu o vnútornom trhu a hovorí o tzv. Nelegálnych, o tzv. nelegálnych finančných aspektoch. Toto sú veci, ktoré súvisia s kompetenciou, teda tam, kde mm, Eh, úrokové sadzby eh, sú eh, skryté alebo znejasňované, tak aby ten konečný spotrebiteľ nemal predstavu mm, alebo keď sú, informo- keď sú spotrebiteľi informovaní o cenách nesprávne, tak ide o akési ne- nepravdivé finančné praktiky. A ja sa chcem spýtať, ako e, môže politika komisie prispieť k riešeniu tohto problému. Ďakujem veľmi pekne. Takže pokiaľ, k, pokiaľ ide o ten kalendár e, k budúcim iniciatívam um, o súkromných aktivitách, tu by som uh, chcel povedať, ako už aj pán Sanchez presedo uh, vyhlásil, treba dospieť k dohode uh, na kolegiu komisárov o uh, o dohodách e, kolektívnych e, aktivít alebo kolektívnych dohôd, ktoré um, sa budú uplatňovať. Pretože ak, ne, ak nebudeme mať stanovenú jasnú, jednoznačnú misiu, e, alebo teda ten návrh o tom, ako na európskej úrovni riešiť tento problém kolektívnych vyjednávaní, tak jednoducho sa nám to nepodarí vyriešiť. Ne, nedosiahneme nejaký reálny pokrok a e, táto dohoda, ktorá, ktorú treba dosiahnuť vopred, e, tu, tá je veľmi dôležitá. My sme v pomerne e, pokročilej fáze verejného skúmania a teraz vlastne sa objavujú novinky, aby sme, by sme chceli požiadať, aby čo najskôr boli eh, vlastne zaslané aj stanoviska eh, z rôznych strán. Mm, my by sme chceli nejaké spoločné stanovisko prijať na začiatku budúceho roka, ale mm, to nezávisle odo mňa, je tam ešte ďalších 26 komisárov a domnievam sa, že eh, nebude nejaký zásadný technický problém spracovať konečný text takéhoto návrhu smernice o o súkromných aktivitách. Ja e, pri tomto využívam nielen svojich vlastných podriadených, ale aj e, vážených kolegov z parlamentu. No a pokiaľ ide o tú druhú tému, ktorú ste spomenuli, tá je veľmi, e, tá je veľmi dôležitá. Nepravdivé finančné informovanie alebo nepravdivé finančné praktiky, toto je alebo teda e, mm, takáto konkuren- e, nelegálna konkurencia alebo e, zlá hospodárska súťaž. To sú veci, ktoré sú problematické, ale sú tu dve, dva aspekty, ktoré nemôžno ignorovať. Nemôže ignorovať ani komisia, ani parlament. Prvý, je ten, prvý takýto element je, je, že na základe našej jurisprudencie, ktorá sa kumuluje roky, Eh, konkurencia v oblasti finančnej, finančných služieb, tam je treba skúmať eh, eh, túto záležitosť v rámci hraníc každého členského štátu, a my ale nemôžeme selektívne vyberať niektoré časti našej, našej legislatívy a uplatňovať ich na osoby z iných štátov, pretože Ehm, áno, platí e, prípad, že e, v každom členskom štáte osoby majú právo byť e, brané z hľadiska, z hľadiska finančného alebo daňového systému rovnako, teda nesmie tam byť žiadna diskriminácia a, a tu v podstate v každom členskom štáte existuje určitá konkurencia a ak e, ju chceme nejakým spôsobom obmedziť, tak e, e, tam je potrebné v podstate využiť právo veta. Na rade sa jednoducho príjmajú veci súvisiace s týmito finančnými otázkami, jednomyselnosťou. Pravdepodobne máme ale rovnaký názor, zdraví. a my. Ehm, čiže otázka je, či to je podľa zmluvy, ale mám pocit, že je to podľa zmluvy. Ďakujem veľmi pekne, Wolf. Vážne pán komisár, e, mňa by zaujímalo, ako po fúzii môžete konkrétne preveriť predpoklad, že táto fúzia nevyústi do monopolných štruktúr, aspoň z časti. Či to môžete nejako sústavne analyzovať a ako na to môžete reagovať. Konkrétny prípad zvyčajne prichádzam e, sem e, lietadlom cez Frankfurt. Teraz existuje e, bazilická služba a ďalšia. Všimol som si určité cenové zmeny. Odkedy sa to prebralo Lufthansa ceny sa zvýšili minimálne 50%, služby sa nevylepšili spojov je menej a podľa mňa je to e, zjavné využitie e, monopolného postavenia na linii Frankfurt-Brusel, Brusel-Frankfurt. <clears throat> Neviem, či komisia e, si to zobrala na vedomie. A chcel by som vás vyzvať, aby ste v tomto konkrétnom prípade, aby ste, ste si posvetili na ten konkrétny prípad. Druhá poznámka liberalizácie, tak povediac, e, trhu s elektrínou. E, samozrejme, je tu e, rovnaký cenový vývoj ako v oblasti telekomu. A rok čo rok máme rovnakú situáciu. Koncom roku dostávame aspoň u nás v Nemecku rôzne listy, ktoré hovoria stále to isté. Od prvého prvý sme bohužiaľ nutení zvýšiť naše ceny nie o 1 alebo 2 a zvyčajne je to dvojznačné čísla, či už ide o plyn alebo e, elektrínu. No a človek e, e, bude dojem, že tu sa uplatňuje, e, a to sústavne, oligopolné postavenie, čo vedie k e, opätovnému zvýšeniu e, cien. Aké je stanovisko má voči tomu komisie? Thank you. Ďakujem. Pán Blind, nazaj. No na tejto trase Frankfurt-Brusel alebo späť predtým, a keď som bol e, komisárom pre e, hospodárske menové záležitosti, som to využíval e, niekoľkokrát za mesiac, teraz menej, ale vďaka vášmu pozvaniu to využi- použijem ešte raz. Takže posvetím si na to. Je to dobrý námet Neviem, či chcete predložiť e, oficiálnu stiažnosť, ale v každom prípade si to, na, e, sa, si to na to posvetím. Energy. Keď ide o e, oblasť energetiky, úvodom som už povedal, že sme v roku 2007 rozbehli šetrenie v celom sektore. Na základe tohto šetrenia sme dostali viaceré námety, jednak z hľadiska E, e, regulácie. Okrem toho komisia e, odvtedy predložila mm, mm, niekoľko nariadení. Robili to moji kolegovia, ktorí zodpovedajú za energetiku a vychádzali pritom zo záverov uvedeného šetrenia v oblasti energetiky. Taktiež sa pritom prihľadalo na viaceré prípady, ktoré konkuren ktorý orgán zodpovedný za hospodárku súťaž rozbehol na základe mm, tohto šetrenia. riešime stále e, väčší počet prípadov. Napríklad v niektorých e, e, konkrétnych prípadoch analizujeme tarify za poskytnutie elektriny, riešime plinárenské trhoch, trh obchodovania s elektrickou energiou. Čiže máme toho podstatne veľa v oblasti energetiky a v niektorých prípadoch sme prijeli rozhodnutia, ktoré znamenajú určité investície alebo e, zmeny vo fungovaní trhu s tým, aby sa trhy otvorili, aby sa odstránili prekážky, pokiaľ ide o vstup na trh, aby sa predišlo zneužitiu dominantného postavenia. Avšak e, bohužiaľ e, ceny energie nezávisia iba od hospodárskej súťaže. Tu sa uplatňujú iné faktory Pomenul som štyri sektory eh, antitrustové, eh, informačné komunikačné technológie, uviedol som dnešné rozhodnutie ohľadom spoločnosti eh, Google, spomenul som platobné mm, služby, napríklad kreditné a debetné karty, okrem iného, sektor telekomunikácií. Mohol som mm, by spomínať aj niektoré ďalšie. Takisto som spomenul energetiku. A to je jeden z kľúčových sektorov. Veľmi usilovne sa tým zapodívame a budeme naďalej tak robiť. V prípade potreby budem e, požadovať e, podporu e, celého parlamentu a vášho výboru. Ako dobre viete, v niektorých prípadoch dochádza k interakcii medzi verejnými tlakmi a súkromnými záujmami v tomto sektore. A tento sektor nie je najjednoduchší z antitrustového hľadiska ale budeme sa ním zapodívať aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A ja som sa prihlásila na zoznam e, rečníkov. Takisto aj pán Langenby sa chcel opätovne k niečomu viedriť. Zrejme vás neprekvapí, že ma zaujala, čo ste povedali o náležitom postupe. E, ja som túto otázku e, vám už skladla, keď sme mali vypočíte o, o vašej spôsobilosti a som e, rada, že budete chrániť aj práva podnikov, budete trvať na rešpektovaní ich práv. Dúfam, že to sa e, e, pretaví aj e, do celého generálneho rediteľstva, aby sme neboli svetkami takých prípadov, ktorí sa tu stali vo výbore prednedávnom. nedávnom E, Zdalo sa, že v prípade, keď nejaká e, spoločnosť e, uplatní právo podať odvolanie, že to spôsobuje nevôľu. Ale v rámci kodexu správania sa, ktorý odporúčate, predpokladám, že keďže pôjde o kodex správania sa, nepôjdete tam smerom skutočného oddelenia vyšetrovacích a zabezpečovacích aktivít, alebo, ale chcete niekedy funkčne to, e, tieto funkcie rozdeliť, pretože častokrát komisiu kritizujú, pretože aj je zároveň aj vyšetrovateľom, aj sudcom. Ako viete, ja som odhodlaný zlepšiť naše postupy, zlepšiť e, tento proces e, Vždy, keď dostanem e, k dispozícii nejaký dôkaz, že zlepšenie je možné. A preto som v mojom úvode povedal, že tento rok, rok 2011, že zverejníme overené postupy po konzultáciách a potom, ako sme mali diskusie so všetkými stranami, pokúsime sa zlepšiť transparentnosť práva jednotlivých hráčov, zlepšiť spôsob, akým sa naše vypočúvania uskutočňujú. Menovali sme e, nového človeka pre takéto vypočutia, veľmi kompetentnú osobu a myslím, že sme otvorení a dokazujeme našu otvorenosť v a tak to bude aj v budúcnosti, ale už veľakrát za týchto 10 mesiacov som, 10 mesiacov som povedal, že nezmeníme systém. Náš systém administratívny je práve taký dobrý ako ostatné. Myslím, že je ten najlepší, ale možno každý si myslí, že jeho systém je ten najlepší. Som skutočne presvedčený, že Nemáme dôvod na zmenu pilierov nášho systému. Tieto otázky oddelenia, funkčného oddelenia, neviem, či si uvedomujete, že v minulosti, v histórii Digicom, takéto rozdelenie existovalo v rámci komisie a nebolo to efektívnejšie ako súčasný systém Nede o architektúru systému, ale jeho fungovanie a naša transparentnosť, otvorenosť, vzťahy s jednotlivými hráčmi, výmena informácií podľa mňa sú primerané a súdny dvor pri mnohých príležitostiach potvrdil, že náš systém je v súlade so všetkými požiadavkami, s ktorými musí v súlade byť. Takže nie som 100% anglosas v tomto prípade. Som zmesou eh, mentality eh, kontinentálnej a anglosaskej. Ďakujem. Werner. Komisár. Áno, pán komisár, ma povzbudili eh, vaše v viedenia hľadomu kolega Klinc. Chcel by som ešte mm, mm, spolu sa vrátiť k otázke kolegu Brantnera. Ide o vyšetrenie e, e, štátnej pomoci a e, koncesii. Keby ste sa mohli k tomu vedriť, nie, nemusí to byť nevyhnutne dnes, ale počas vašej činnosti. Ďakujem pekne. Excuse me, Mr. Langen. Ospravedlňte, pán Langen, som nepochopil teda konkrétne vašu otázku. Gibt einen... Existuje prípad v Nemecku, Nürburgring je, ide o, o veľkú investíciu, spoločnú investíciu spolkových krajín okruh F1 e, spolkových krajín a e, e, federálnej, federálne vlády. Takže bolo by dobre, keby ste Pán komisár, váš odpoveď na vašu otázku, prepačte, pošlem vám písomnej forme. Right, thank you very much. I... Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tým sme uzavreli naše spoločné zasadnutie. Ďakujem pekne, tešíme sa, e, že sa opätovne uvidíme v roku 2011 a veľa vďaka za veľmi užitočný dokument, ktorý ste nám rozdali e, a ktorý súvisí s vašim úvodným slovom. Je to veľmi pekné a stručné. Ďakujem. You may clap. Môžete aj zatleskať. We just got a couple of minutes uh, whilst we change. Máme ešte niekoľko minút pre stavku, kým sa tu zmení osadenstvo. Čakáme na pána Trišeta. Takže poprosím všetkých, aby ste sa usadili a tým získame čo najviac času pre menový dialog. Som veľmi rada, že znovu môžeme u nás privítať eh, predsedu ECB, Žana Koda Triše. Eh, ide o pravidelný menový dialog, ktorý teraz máme. Posledný bol 27. septembra, takže nie je to tak dlho a ďalší bude 21. marca. To je trošku dlhšie obdobie, ale jednoducho takto veci vyšli. Čiže bežný postup, najskôr prezentácia zo strany pána Trišeta a potom otázky a odpovede. Ak budete poslušní, tak otázky môžeme brať e, jednu po druhej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, milí kolegovia. Od septembrového stretnutia vlády eurozóny vyzvali, aby sa demonštrovala schopnosť zachovať hospodárskú stabilitu v eurozóne a zvlášť mať na mysli hospodárske a finančné programy, na ktoré sa dohodl, v súlade s nápravou írskeho problému v súvislosti s ECB a MMF a ktoré rada víta. V svojom úvodom by som chcel sa vyjadriť e, k dvom témam. Ide, jednak ide o všeobecný hospodársky stav v eurozóne ako aj e, plánované e, pôsobenie Európskej únie, najmä e, v eurozóne. Kľúčová téma reformy hospodárskej správy je osobitne dôležitá, viem, pre váš výbor. A teda na záver sa stručne budem, budem venovať prebiehajúcim reformám v oblasti finančnej regulácie. Pokiaľ ide o makroekonomickú situáciu eurozóny, nedávne prehľady všeobecne potvrdili náš názor na pozitívny pohyb v hospodárskej obnove eurozóny. Inflačné sádzby eh, momentálne predstavujú 1,9 pokiaľ sa pozrieme na budúcnosť, tak inflácia by mala byť na tejto úrovni v nasledujúcom období za absencie inflačných a deflačných tlakov, inflačné očakávania stredno a dlhodobé naďalej pokračujú eh, v tom, že sú v súlade s tým, že sme pod dvomi percentami. Naša menová analýza potvrdila, že inflačné tlaky zostávajú na nižších úrovniach Rozvoj v posledných mesiacoch hovorí, že nefinančná spolupráca e, tento rok znovu na začiatku roka narastala, nárast požičiek domácnostiam zostal pozitívny. Pokiaľ ide o, o analýzu riadiacej e, rady, musím povedať, a veľmi ma to mrzí, že máme ešte dva dní predtým, ako zasadne riadiaca rada. Eh, na budúci štvrtok, čiže nemôžem ešte teraz eh, vás informovať o ďalších rozhodnutiach tejto správnej rady. Ale ako viete, viac ako ktokoľvek iný, môžem vám povedať, že všetky rozhodnutia správnej rady budú príjmané eh, s ohľadom plnenia nášho mandátu vyplývajúcej zmluvy, čiže cenová stabilita eurozóny v strednodobom meradle. Uh, Teraz eh, k veciam, eh, ktoré spomínate niekoľko slov k eh, výmenným kurzom a vývoju. Tento koncept nie je podľa mňa primeraný. Potrebujeme silný záväzok smerom k spolupráci. Existujú dve hlavné témy, ktoré sa musia vážne riešiť. Prvý z nich je vzťah medzi uh, veľkými plávajúcimi menami e, rozvinutých ekonomí, ako je dolár, euro, jeno, jen a e, libra, kanadský dolár a podobne. Tieto e, meny, podobne ako euro, alebo ktoré predchádzali euru, plávajú od kolapsu bretonvudských systémov na začiatku 70. rokov. V tomto ohľade všetci sme toho názoru, že prílišná volatilita a pohyby výmených kurzov majú negatívny vplyv na hospodárskú a finančnú stabilitu. Druhá téma sa týka nových trhových ekonomik, ktoré e, majú veľké prebytky bežných účtov a výmenné kurzy, ktoré nie sú dostatočne prúžne. V týchto témach sa urobili prísľuby G20, že výmenné kurzy budú pružnejšie, vrátanie postupného zhodnocovania týchto mien voči veľkým konvertibilným menám, čo je tiež v záujme nových e, ekonomík a je to v záujme medzinárodného spoločenstva. K reforme hospodárskej správy poviem, že ECB je zodpovedná za M v EME, e, v EMU, teda menovej, Európskej menovej únii, ale, ale takisto aj za E. Chceli ste, aby som hovoril o hospodárskej správe, economic governance. A mám, e, teda minulý týždeň som mal príležitosť v parlamente na pléne spomenúť, že návrh komisie predstavuje zlepšenie súčasnej finančného a makroekonomického dozoru pre členov EÚ a krajiny mimo EÚ, avšak správna rada je toho názoru, že tieto návrhy nie sú dostatočne odvážne, aby konsolidovali dostatočne a posilnili dostatočne hospodárskú a menovú úniu. Skutočne lepšie fungovanie hospodárskej únie je kľúčové pre dlhodobú stabilitu, prosperitu a vyvážený hospodársky rozvoj eurozóny. Rada a parlament začali legislatívnu prácu a dovolte mi, tak ako ste o to požiadali, e, porozprávať trošku viac o navrhnutých právnych aktov. Pokiaľ ide o fiskálne aspekty a pakt rastu a stabilitu, návrh komisie ide správnym smerom. V mnohých ohľadoch súhlasíme v princípe e, s prístupom definovať rozumnú fiskálnu politiku na základe um, rastu výdavkov, ale pre implementáciu tohto prístupu niektoré podrobnosti, niektoré detaily sa musia ešte doplniť a pokiaľ mňa limity pre odchýlky v tejto politike by nemali byť príliš veľké. Pokiaľ ide o druhú zásadnú inováciu, um, dlhové kritéria na základe e, číselných benchmarkov v podstate toto vítame, avšak máme obavy, že tieto číselné benchmarky nebudú dostatočne ambiciozne. Okrem toho, aby sa zabezpečilo vyváhateľnosť týchto ustanovení, je dôležité, aby e, priestor pre zásahy bol limitovaný na minimum. Zavedenie e, nových finančných vymáhacích e, nástrojov a sankcií, takisto posilnenie rozhodovacieho procesu e, a pravidlo obrátenej väčšiny. A ECB má vážne obavy ohľadom ustanovení, podľa ktorých po nedávnej požiadavky relevantnými členskými štátmi alebo na základe výnimočných hospodárskych okolností by sa sankcia mohla zrušiť. Takéto ustanovenia vytvárajú veľký priestor pre oslabenie efektívnosti ex, ex ante tohto rámcu. ECB má vážne pochybnosti ohľadom e, doložky o výnimkám v prípade vážnej hospodárskej recesie všeobecného charakteru, že toto by sa malo zaviesť a špecifikovať ex ante. Potrebujeme nezávislejšie analýzy, je potrebné zvýšiť nezávislosť e, dozoru tým, že sa ďalej posilní e, vnútorný postup a stanoví sa nezávislý orgán na úrovni EÚ, ktorý by e, poskytoval vonkajšiu analýzu fiskálnej politiky a implementácii e, rámca dozoru. Podľa nás tieto veci sa dostatočne v návrhu komisie neriešia a na záver európske záväzky sú tiež národnými záväzkami a prirodzene budú kontrolované národnými fiskálnymi rámcami tomto ohľade, aj keď navrhovaná smernica minimálne štandardy sú všeobecne akceptované, tieto požiadavky považujeme za minimálne. Napríklad e, smernica by mohla byť ambicioznejšia v potrebe nezávislých prognóz a analýzy fiskálnych politík a o transponovaní do národných e, legislatívnych rámcov. Teraz k návrhoch o makroekonomických nerovnováhach, rozvoj e, plného rámca pre makroekonomický dozor pre EÚ a pre eurozónu e, je vážnou medzerou v súčasnej situácii. Tento nástroj je zásadný pre makrofinančnú stabilitu. Celkovo vnútorná makroekonomická nerovnováha by sa mala definovať preto, aby sme sa sústredili v členských štátoch, ktoré um, stratili svoju konkurencieschopnosť alebo majú veľký uh, deficit bežného účtu. Po druhé, špecifický charakter tejto nerovnováhy sa musí identifikovať na základe primeraných ukazovateľov a prahov, pretože inak relevantná diskusia by nemala zmysel a, e, a okrem toho postupy by mali zabezpečiť prepojenie výsledkov ukazovateľov takej tabulky ukazovateľov k hĺbkovou revíziou komisie. Malo by to byť uh, jednak preventívne opatrenie, aj opravné opatrenie, malo by sa týkať eurozóny a, a krajín, ktoré sú v ERM2. Sankcie. Uh, makroekonomický dozor prichádzajú príliš neskoro, iba po opakovanom porušovaní pravidel. Malo by sa to aplikovať eh, skôr a mm, s väčšou postupnosťou aby e, to boli efektívne stimuly a na záver sú tu e, rizika spojené so znižovaním sankcií, ktoré by sa mohli dokonca e, zrušiť v prípade výnimočných hospodárskych okolností, ktoré by sa dali implementovať nekonkrétnym spôsobom. Preto vyzývam parlament, aby bol ambiciózny a aby prišiel včas s týmto legislatívnym balíčkom a zabezpečil primerane efektívny e, rámec dozory, dozoru v oblasti fiskálnej konsolidácie, riešenia makroekonomických nerovnovách, pokiaľ ide o členov eurozóny. A na záver niekoľko slov k európskemu e, nástroju stability. Mm, spomenuté Europlus v nedelu. Iste viete, že od 28. oktobra e, sa snažíme apelovať na vlády členských štátov, aby definovali svoje stanovisko voči investorom, účastníkom na trhu a e, sporiteľom, pričom treba e, jednoznačne povedať, že eurozóna bude plniť tak politiku, ako je odporúčané postupy IMF ohľadom zapojenia súkromného sektora a toto je e, stanovisko e, z, minulého, z minulej nedele, ktoré je veľmi užitočné. Ja by som si chcel teraz dovoliť povedať pár pripomienok k, od, k záležitostiam finančného sektora. Tu bol dosiahnutý pomerne veľký pokrok od e, prijatia predchádzajúceho programu reformy regulačného systému, ktorú schválili lídry, ministri a guvernéry G20 začiatkom tohto mesiaca. Toto je v podstate rozšírenie záväzku na všetkých globálnych hráčov. Reformy predstavujú veľmi dôležitý krok vpred pri posilňovaní odolnosti finančného systému a v tomto kontexte by som chcel zdôrazniť tri záležitosti. Prvou je nový rámec Bazilej 3, ktorý schválila súčasná skupina predsedov centrálnych bank, bank a má ísť o základ budúcej reformy finančného systému, ale na to, aby sme využili naplno výhody tohto, tejto reformy, je potrebné e, koordinovať kroky na e, národných úrovniach a e, je veľmi dôležité, aby sme dosiahli konzistentnosť našich krokov s rámcom Bazilej 3 teda hm, treba zdôrazniť aj e, význam e, toho dohodnutého prechodného obdobia. Pokiaľ ide o smernicu o platoch e, manažérov alternatívnych investičných fondov chcel by som zdôrazniť význam potrebu, potreby vytvorenia konvergentného dohľadu medzi EÚ a USA, pričom na medzinárodnej úrovni by malo byť vytvorené rovné hracie pole. No a Okrem toho, keďže e, momentálne sa pracuje na niekoľkých regulatórnych iniciatívach, a to tak e, na národnej, ako aj na úrovni EÚ, je dôležité zabezpečiť, aby ich celkový dopad e, dosahoval požadované výsledky bez obmedzenia ekonomickej obnovy. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je Európsky systém finančného dohľadu. Tam spadá ESRB a ESCS. Tento systém v 1. januára 2011 začne fungovať a my, sme, my sa momentálne pripravujeme na eh, mm, hladký prechod medzi ESRB a ESA. Eh, no a v tomto, eh, na tomto poli bude dochádzať k informačnej výmene a systemické analýze rizik a ja dúfam, že ESRB to už bolo v podstate dohodnuté, bude opätovne založená, tak ako to schválil parlament, pretože je tu veľký potenciál zlepšenia možností európskych národných orgánov e, zabezpečiť stabilitu finančného systému EÚ ako celku. Chcem vám poďakovať za vašu pozornosť. Very... Ďakujem vám veľmi pekne. Ja by som chcela pripomenúť e, váženým kolegom, že máme popred naplánované, ktoré otázky kto položiť, že nebudeme príjmať žiadosti o slovo e, z publika. Najprv dostane slovo EPPD a Jean-Paul Gonzes. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán predseda, som si vedomý, že e, v časoch, ktorých žijeme, nie je jednoduché reagovať na niektoré otázky z jasných dôvodov, dopadov na finančné trhy. A teraz e, budem chvíľu snívať, e, budem predstierať, že tu nikto nie je a položím tri otázky ktoré si kladú naši občania. Poprvé, máte odpoveď na obavy eh, v súvislosti s vývojom eurozóny, potom reštrukturalizácia dlhu krajiny eurozóny. Ešte stále je to otázka, ktorá je tabu. A tretia otázka, aká je pozícia ECB, pokiaľ ide o súčasné diskusie v eurozóne, o rozdieloch v produktivite a konkurencieschopnosti medzi členskými štátmi Ďakujem, pán predseda. Tu teda môj sen sa končí. Máte právo snívať, ale ja nie. Je dirais la chose suivante. Poviem následovné. My sami, a vy ste toho svetkami, neustále, pretože 6 krát za rok sa stretávame v priemere. Čiže stále hovoríme, že pakt rastu a stability a, a dozor je základ pre Európsku menovú hospodárskú úniu. Sme zodpovední za menovú úniu. Tí a vlády sú zodpovedné za hospodárskú úniu a eurozóna je stretnutie vlád krajín eurozóny. To sme povedali pri vytvorení eura, stále to opakujeme až do roku 2004 a v roku 2004 viaceré krajiny chceli oslabiť pakt rastu a stability a teda aj vaša, myslím, pán Gozes, a ostatné ale tiež, medzi ktorými boli všetky veľké krajiny. Povedali sme, že je to chyba a vážna chyba a Európska menová únia potrebuje oba piliere, menový aj ekonomický. Komisia aj my sme bojovali, až skončilo to pred Európskym e, súdnym dvorom ktorý e, vydal svoje rozhodnutie. Ale toto ukazuje, do akej miery situácia bola konfliktná. Opakujeme stále to isté. Ja sám som povedal v mene Rady guvernérov, že máme vážne obavy. To bolo v roku 2005, keď e, sa vytvoril tento nový pakt a opakujeme neustále, že je potrebné posilniť dohľad nielen rozpočtovej politiky. A teraz vidíme, že po tom čase, ktorý uplynul, postoj rady, postoj krajín, postoj eurozóny v tom čase je nepochopiteľná. A tiež sme povedali, že musíme veľmi úzko sledovať jednotkové náklady produkcie, konkurencieschopnosť a nerovnováhu na národnej úrovni e, v rámci eurozóny. Čiže toto je jasné. Mne sa zdá, že vlády si uvedomujú, čo sa stalo a čelia ťažkej situácii, a v takom čase príjmajú rozhodnutia, ktoré sú podľa nich vhodné a možno v tomto, tejto dobe sú podceňované jednotlivými pozorovateľmi. Myslím si, že je tu toto podcenenie zo strany pozorovateľov, pokiaľ ide o odhodlanie výkonnej e, sféry, odhodlanie kolegia v eurozóne a tiež kolegia v rade, teda na úrovni 27. Čiže toto pocenenie odhodlania je podľa mňa jasné, nie je to, nie je to nič nové. Pozorovatelia ťažko podľa mňa chápu nástroji rozhodovania v Európe. A toto vám hovorím reálne, že ja neverím že finančná stabilita eurozóny, vrátanie všetkého toho, čo som povedal, by sa mohla nejak spochybniť závažným spôsobom. Momentálne je to problém, ale nemyslím, že by sa mohla nejakým spôsobom vážne spochybniť. A to isté poviem ohľadom súkromného sektora a dopady, dopadov na súkromný sektor, podľa mňa je veľmi dôležité vyjasniť situáciu. To sa stalo, e, bolo to posledný víkend. Európania majú pravidlá, ktoré existujú na globálnej úrovni, nič viac, nič menej e, v súkromnom sektore a žiadny Európan nehovorí opak. Dve krajiny, ktorým sa pomohlo, sú krajiny, ktoré majú problém nie so solventnosťou, ale e, s určitými prispôsobeniami, ktoré sú potrebné. Myslím, že som odpovedal na dve vaše prvé otázky, ale chcel by som ešte komentovať trošku viacej. Pozorovatelia ťažko chápu opatrenia, ktoré sa v Európe príjmajú. Mám tu také štyri body, kde konštatujem to podcenenie. Všetky európske krajiny e, robia programy stabilizácie a rozpočtového ozdravenia Možno, že toto, niektoré programy sú lepšie ako programy niektorých e, rozvinutých krajín, hlavne pokiaľ ide o konsolidovanú eurozónu. Napríklad v roku 2010 deficit celej eurozóny predstavoval 6,3 HDP, deficit e, USA 11,3 HDP, deficit Japonska podľa MMF 9,6 len preto, aby som ilustroval tieto veci. V roku 2011 eurozóna budeme na úrovni 4,6 v konsolidovanej eurozóne, v USA to bude 8,9 v Japonsku 8,9 tiež. Toto podľa mňa sa nevníma dostatočne. Druhá skutočnosť, e, európske hospodárstvo neustále prekvapuje tým, že je oveľa dynamickejšie, ako sa to e, pôvodne očakávalo od návratu rastu. A toto je skutočnosť. Musím povedať, že niektoré krajiny, nie tie menej významné v eurozóne, majú úroveň od e, od znovu zjednotenia. Hovorím o Nemecku, ktoré predstavuje 30 eurozóny. Čiže reálna ekonomika funguje. A to v celej eurozóne. Celá eurozóna teda pozitívne prekvapuje. Tretia vec, ktorá je podľa mňa tiež dôležitá, vytvorili sa nástroje a tieto fungujú. A to sme videli počas posledného víkendu. Nechcem vás unavovať, chcel by som len povedať, že my sami vydávame menu, ktorá sa volá euro a ktorá si zachovala svoju hodnotu lepšie ako ostatné meny počas posledných 50 rokov. Toto je tiež prvok, ktorý netreba podceňovať. My vydávame túto menu. Takže toľko k tejto otázke. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, to boli veľmi vecné odpovede a tie si zaslúžili aj vecnú odpoveď. Musíme sa predsa len pokúsiť e, e, vystupovať kompaktnejšie, pokiaľ ide o zvyšné otázky a odpovede. Ale som presvedčená, že tým sme vytvorili základ, aby sa to podarilo. José García Macario. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne pánovi eh, prezidentovi. Ja by som sa chcel spýtať jednu vec a vy máte samozrejme možnosť mi neodpovedať. Eh, ak sa nebude pokračovať v osobitných opatreniach na zachovanie likvidity v roku 2012, tak eh, sa v podstate musí rátať s pokračujúcim nákupom verejného dlhu a ja mm, očakávam odpoveď rady do dvoch dní na určité veľmi dôležité záležitosti, ale e, čo plánujete vy e, robiť e, následne na, povedzme, záchranu investorov, teda ochranu investorov po roku 2013 a chcem poznať aj váš názor na nasledujúcu záležitosť. Rada rozhodla v podstate tak, že sa bude konať prípad od prípadu, čo znamená neistotu pretože sa bude riešiť e, problém len až vznikne a to e, neprispieje k stabilite trhov. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Nuž v prvom rade, ako už som povedal, budeme si všimať e, našu menovú politiku. Budeme o nej hovoriť tu dva dní a ako pochopíte, nemôžem prejudikovať e, rozhodnutia bankovej rady. To isté platí aj v prípade e, celkový postoj menovej politiky. To e, platia aj pre všetky prvky menovej politiky, najmä pokiaľ ide o neštandardné opatrenia Môžem iba vysvetliť, že máme e, celkový postoj voči menovej politike, aby e, sa zaistila cenová stabilita a máme neštandardné opatrenia, ktoré sú určené na to, aby e, v prípade potreby sme mohli zabezpečiť lepšie fungovanie menovej politiky, presnejšie prevodového mechanizmu, keď máme problémy na trhu a sú tu komplikácie, aby sme e, e, e, upravili informácie o úrokových sadzbách, o ktorých rozhodujeme. K druhej otázke by som chcel uviesť, že to, čo povedal pán poslanec pred chvíľou, bolo veľmi užitočné, lebo veľmi jasne uvádza nie len to, čo sa týka budúcnosti, ale spomína aj budúci stále mechanizmus, ktorý bude e, plne konzistentný s politikou MMF aj s postupmi MMF, pretože jedna nejednoznačne spočíva v tom, že Európania budú mať novú koncepciu, ktorá sa neuplatňuje po celom svete a že táto nová koncepcia <clears throat> jemne povedané e, odstrašovala investorov a sporiteľov a nám záleží na ich investíciách v Európe. Takže ešte raz hm, bolo veľmi dôležité, aby sa odstranila táto nejednoznačnosť, ktorá trvala jeden mesiac. Opätovne e, to, to vysvetlenie považujem za užitočné a som oficiálne e, povedal, že nebolo by vhodné, aby sme počas e, jedného mesiaca sa zopodovali otázkami, ktoré nie sú jasné. Ale teraz už jasné sú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Werner Lange. nech sa páči. Vaša otázka. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Práve som sa rozprával s kolegyňou, keď ste ma vyzvali. Chcel by som položiť otázku dnes ráno, keď sme mali e, e, vypočutie rozprávu o derivátoch. E, Spomenuli sme aj ochranný vál Ide o prístup k peniazom e, centrálnej banky. Pokiaľ ide o clearingové e, strediska, musia e, mať prístup k peniazom bankového systému alebo centrálnej banke. S tým by sa znižili rizika. V tejto súvislosti otázka, či v prípade tohto ochranného valu či teda vy ste vykupovali e, štátne dlhopisy v miliardových hodnotách, o tom sa veľa diskutovala, kritizovalo. a v rámci týchto e, záchranných e, fondov, ktoré sa teraz skúšajú. Neviem ešte, ako, aká bude reakcia trhov po Grécku a Írsku, či podľa článku 125 totiž treba, je zakázaný nákup takýchto dlhopisov. Takisto E, sa týka to aj euro dlhopisov. E, vidíte e, možnosť refinancovania tohto ochranného válu prostredníctvom Centrálnej banky? Či treba pri refinancovaní bankový systém v Centrálnej Európy treba to využiť, alebo je možné viac využiť nákup štátnych dlhopisov a tým zvýšiť E, e, e, objem peňazí v obehu, čo nesie zo sebou rizika vyššej inflácie. Čiže, čiže opätovne, či všetky tieto mechanizmy sa môžu vyhodnotiť z hľadiska prístupu k finančným prostriedkom Centrálnej banky. Ďakujem veľmi pekne. Je to mimoriadne dôležitá otázka. Sú to veľmi dôležité otázky alebo e, e, e, váš podnet sa týkal viacerých záležitostí, jednak zúčtovacie strediska a či sú prepojené na likviditu centrálnej banky. To je otázka sama o sebe. A tu treba povedať, že je to nevyhnutne globálna koncepcia pretože musíme viac menej uplatňovať eh, rovnaké pravidla voči zúčtovacím eh, strediskám a robiť to globálne. Toto je veľmi dôležitá otázka, o ktorej sa diskutovalo na úrovni eh, vedenia centrálnych bank výspelých krajín, ale aj nových trhových ekonomík. Čiže je to sama o sebe otázka, ďalej otázka ak som jej dobre rozumiel, e, týka sa e, nášho e, programu nákupov cených papierov na trhu. Ide o jedno z neštandardných opatrení, o ktorom sme sa rozhodli. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ide o rozhodnutie bankovej rady a O tomto sa rozhodlo, pretože si myslím, že e, prevodové e, mechanizmy menovej politiky nefungovali e, perfektne a chceli by sme obnoviť tento prevodový mechanizmus. Ako viete, nie mení to celkový postoj menovej politiky, pretože stiahujeme likviditu, ktorá sa dostala na trh prostredníctvom tohto pro, e, programu. Dnes ráno sme stiahli ďalšiu likviditu a robíme to e, každý týždeň. E, uvidíme, a, aký postoj e, zaujmeme do budúcnosti. A je to na bankovej rade. Ale samotný program pokračuje. Tiež sa pýtate, či budeme môcť sami E, e, e, urobiť refinancovaniu záchranného fondu. Tento záchranný fond, tento val funguje, je prevádzky schopný, o ňom sa rozhodlo v maji a teraz bol mm, použitý poprvé, pretože mm, počas greckej krízy neexistovala koncepcia uplatnenia tohto mechanizmu išlo v tom prípade e, o priame e, úvery. Teraz funguje e, Európsky fond stability a tento fond je nástroj, ktorým, ktorý používajú vlády. Toľko mm, odpoveď na vašu otázku. Ďakujem. Ďakujem. Edward? Uh, uh, uh, ďakujem. Vy ste jasne ukázali, že tá politika je rozdelená medzi niekoľko aktérov. Na jednej strane tam je Európska centrálna banka a na druhej strane vlády so svojou ekonomickou politikou. Na rozdiel od USA hlavným cieľom centrálnej banky je riešiť infláciu, ale ostatné záležitosti sú sekundárne, ale jasné, že inflácia je v podstate primárnym cieľom a to o mnoho prioritnejším než v Spojených štátoch. Ekonomická politika by mala riešiť ostatné funkcie alebo ostatné ciele a toto vlastne by mali riešiť vlády. My momentálne pred sebou máme balík pre ekonomické vládnutie, ekonomickú správu a určitým spôsobom je to podobné ako spôsob, ktorým riadi Európska centrálna banka svoju oblasť spôsobnosti a e, to v tom, že sa v podstate predchádza a rieši otázka dlhov. Čiže ja sa chcem spýtať, kde vidíte e, napojenie na ostatné ciele, napríklad rast, tvorbu pracovných miest a ciele stratégie Európa 2020. Lebo aj komisia parlamentu tvrdí, že tento, parlament, tento mechanizmus netreba skúmať, e, alebo netreba sa na to dívať ako na vianočný stromček mnohých záležitostí. E, je to záležitosť, je to vec, ktorá by mala vyriešiť dlhovú krízu. Potrebujem váš názor. Ja by som vám chcel povedať, ako to ja vnímam. Um, myšlienka správy, governance, to je záležitosť, s ktorou momentálne, e, ktorú momentálne riešime, to je záležitosť na uh, dlhodobé alebo veľmi dlhodobé fungovanie Európy, fun- dobré fungovanie Európy. Takže nie je to krátkodobá záležitosť. Isté my sme si e, vzali ponaučenia z predchádzajúcich skúseností, ale nie je to krátkodobá vec, je to vec dlhodobá, dlhodobá ide o to, ako e, správne riadiť ekonomiku 27 členských štátov s 500 miliónmi obyvateľmi. Toto je teda hlavná záležitosť. Čiže my máme v podstate túto myšlienku permanentného systému, ktorý by umožnil v prípade, že dohľad e, nefunguje dokonale, tak, ale je to skutočne, teraz mm, prichádzam s neoverenými predpokladmi, e, my by sme v podstate, my, my sa dnes učíme na vlastných chybách a pravdepodobnosť toho, že individuálne ekonomiky a krajiny a koláž tých, ktorí ich majú skúmať, sa znova dostali do akéhosi stavu, kde to správne by bolo laxné, Čiže ja v podstate teraz predpokladám to, že nový spôsob správy bude fungovať. A my len do zaznamu chceme e, apelovať na to, aby sa uplatnil aby sa uplatnila pri tomto systéme ekonomickej správy maximálna odvaha. My neustále pamätáme na to, čo sa deje, ak zanedbáme tento aspekt. A nejako to nesúvisí s krízovým manažmentom, ktorý bol spomenutý a e, fungovaním ESF a tiež e, týmto novým mechanizmom. Ale záverom by som povedal len jednu vec. Všetka, všetky pokročilé ekonomiky momentálne skúmajú, ako sa dostať z tejto krízy. A ja len pred chvíľkou som citoval situáciu v inej veľkej pokročilej ekonomike. Aj táto momentálne e, skúma čo zmeniť, aby e, makropolitiky fungovali lepšie. E, nie je to prekvapujúce. A my sme v podstate pod najhorším tlakom od, od e, druhej svetovej vojny. Ale vyhli sme sa napriek tomu, alebo dokonca od prvej svetovej vojny, ale vyhli sme sa veľkej depresii, ako to bolo v 30. rokoch. So I, I, you, he... no, takže tak kolega videl, ako ja počítam na rečníkov, čo mi zostávajú a minúty, ktoré máme k dispozícii. Budeme musieť stanoviť nejaký limit. Každopádne ďalšiu otázku kladie Elisa Ferrero. Um, Ďakujem pekne. Pani predsednička. A moja hlavná otázka sa týka finančn- nástroja pre finančnú stabilitu. Funguje to, ale nedosahuje cieľa. Nezastavilo to rozširovanie sa tejto situácie na ďalšie krajiny a zdá sa, že trhy si neobnovili svoju dôveru. Čiže moja otázka na pána Trišeta je, banky, ktoré boli prvkami stability v systéme, Prečo podľa vás tento nástroj nedosahuje ciele, na ktorý bol vytvorený? Myslím si, že tieto systémy sú rozmerom, ktorý podľa mňa nedostatočne zvážil účasť súkromnej sféry. Je to ako pandorina, pandorina skrinka. Mali by ste, mohli by ste nám niečo povedať k tejto veci? Viaceré E, krajiny nie sú schopné kontrolovať svoj dlh e, dlhodobo a mali by urobiť aj rozhodnutia strednodobo, aby riešili e, prebytky, aby riadili takéto dlhy. Nie je to pokryté v rámci jednotného v rámci eurozóny krajiny majú rozličnú úroveň produktivity, produktivity a možno by sme sa ohľadom budúcnosti mali zamyslieť nad niečím radikálnejším. Myslím si, že hlavný problém, ako vždy, je spojený s tým, že realita hospodárskej súťaže medzi rozličnými krajinami, ktoré sa musí sledovať veľmi úzko, veľmi zblízka a to som vždy tvrdil pri viacerých vypočutiach, ktoré ste zorganizovali, že sme v oblasti, kde je jednotný trh a jedna mena. ktorá má stabilitu cien pod úrovňou 2% a má rovnakú úroveň stability, ktorá sa predpokladá na ďalších 10 rokov. To sa musí plne pochopiť eh, zo strany všetkých eh, rozhodovateľov, parlamentov, vlád, celých partnerov, podnikov, pretože je to zásadné. Sme v jednom priestore, v jednom hospodárskom priestore a máme benchmarky, pokiaľ ide o nominálny vývoj. Dopredu vieme, že budeme mať cenovú stabilitu v súlade s tým, čo som povedal. Za posledných 12 rokov 1,97 Všetky tieto rozhodnutia musia toto zapracovať. A akákoľvek bude úroveň produktivity, alebo je, a sú tam rozdiely medzi eh, jednotlivými eh, úrovňami produktivity práce, tu sa podľa toho prispôsobuje úroveň e, miest, aby jednotková cena práce bola rozumne konkurencieschopná. A to sa robí vo všetkých hospodárstvách sveta a urobilo sa to, alebo musí sa to urobiť aj vtedy, keď e, niekto patrí do eurozóny. Čiže dôležitá je jednotková cena práce, pokiaľ ide o e, cenu, Eh, konkurencieschopnosti firiem. Úroveň konkurencieschopnosti je teda dôležitá. Len aby som to vysvetlila, musíme, eh, teraz máme 4 minúty, 1,5 minúty na odpoveď a na otázku a na odpoveď. Takže ďalšia otázka Silvy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Parlament sa snaží e, konať zodpovedne. Uvodomujeme si všetko, čo sa urobili v, urobilo v krajinách eurozóny. Nás nemusíte prespečovať, my pozorujeme trhy a keď sme sa poučili od tej najhoršej krízy, možno od prvej svetovej vojny, tak musím e, e, k tomu ešte niečo dodať, pretože vy nám udávate konsolidované čísla. Na jednej strane, na druhej strane vieme, že existuje národná politika, ktorá pretrváva a že všetky systémy majú menovú a hospodárskú úniu. Hovoríte, že máme rovnaké pravidlá, že máme fiskálnu politiku, máme politiku ceny práce, ktorá nie je dostatočná a mm, keď sa uspokojíme s tým, že budeme e, pozorovať rozdiely, miesto toho, aby sme prešli k skutočnej konsolidácii na európskej úrovni. Je toto v poriadku? A druhá vec, prekvapuje ma, že rada má tak povediať, tendenciu e, znižovať kompetencie Európskeho parlamentu podľa svojej ľubovôle. Text ECB z 10. júna ktorý je príspevkom k tomuto balíku. V texte ECB, ako aj v oznámení z 12. mája, bola aspekt riešenia krízy. Tento aspekt ECB to považovala za súčasť balíka, komisia tiež. A teraz e, nám bolo povedané, že rada sa tým bude zaoberať. Nemyslíte si, že by sme mali znovu zapracovať do tohto balíka Zároveň otázku riešenia krízy štátnych dlhov a to, čo povedal pán Garcia Margajo, otázku toho, ako budeme postupovať, ako ozdravíme bankový európsky sektor. Áno, je to na konci, ale Sharon, keď tu máme pána Trišeta, tak to využíme. Otázka, teda, či nepotrebujeme do balíka doplniť aj aspekt ozdravenia bank, ktoré čo sa podľa mňa ešte stále neurobilo a stojí to čoraz viac peňazí daňových poplatníkov. Ďakujem. Na vašu prvú pripomienku by som reagoval. Áno, úplne súhlasím. My sami si myslíme, že návrh komisie je nedostatočný a všetci vedia, že rada e, v súvislosti s návrhom komisie e, ustúpila. Ale Vieme, že to budete podrobne sledovať. Úplne s vami súhlasím. Ja sám som hovoril o kvázi federácii e, v rozpočtovej oblasti. Potrebujeme takmer um, rozpočtovú federáciu. Dokážeme to, ak budeme mať dohľad, ktorý bude veľmi posilnený v porovnaní s tým, aká je situácia dnes, pretože to, čo máme dnes, neodzrkadľuje uh, situáciu, v ktorej sa nachádzame. A teda potrebujeme kvázi e, rozpočtovú federáciu. K riešeniu krízy, tak tu by som skôr povedal, a hovorím od srdca, už sme mali toľko ťažkostí s objasnením e, tohoto, že nechcem otvárať tú pandorinu skrinku znova. Samozrejme, že úplne závisím od rozhodnutia parlamentu, ale ja mám pocit, že musíme byť opatrní. Máme tu takéto objasnenie. Je to prvok, ktorý sa mi zdá byť veľmi dôležitý. K bankám práve ste prijali veľmi dôležité rozhodnutie ohľadom hoci teda toto nie je optimálne, ale mm, teraz by sme mali vytvoriť inštitúciu, máme ESA, máme e, cestovnú mapu pre e, makroekonomický dohľad tohto systému. Zastavme sa tu, to stačí, tak je to v poriadku. Ďakujem. V poriadku, ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť po holandsky, ak vám to nebude vadiť. Ja by som chcel položiť jednu otázku, ktorá sa týka Belgická. Ako iste viete, e, momentálne v Belgicku panuje určitá politická neistota. My Máme vládu, dočasnú vládu, ktorá funguje už 5 mesiacov. Nie je to teda plnohodnotná vláda, ani zatiaľ nemáme nejakú možnosť očakávať plnohodnotnú vládu. A e, politicky sa už hovorí o tom, či Belgicko vôbec e, bude existovať v budúcnosti alebo nie. Ale to sú len fakty, ktoré konštatujem. E, cena, ktorú však Belgicko platí na medzinárodných kapitálových trhoch je vyššia než v prípade iných krajín. krajín. Napríklad Belgic- Nemecko platí 2,5% na um, na dlhopisy Belgicko 3,5%. To je percento, ktoré neustále stúpa. Takže ja sa chcem spýtať, ako vidíte vzťah medzi politickou neistotou, napríklad v Belgicku na jednej strane, a e, vôbec diskusiu o existencii a pokračovanie existencii Belgická a volatilitou finančných trhov, kde sa investori chcú ochrániť proti takýmto neistotám. Ducha by som odpovedal, že sledujeme to, čo sa deje vo všetkých krajinách a musíme byť e, pokorní e, voči fungovaniu demokracie. Nemám žiadny komentár ohľadom vzťahov a politických diskusí vo, vašich, e, vo vašej krajine a vzťahoch s trhom. Uh, to nechcem komentovať, ale v mnohých krajinách vidíme, že demokracia funguje a podľa mňa je tu jeden zásadný problém, kde má parlament rozhodujúcu úlohu jednak reprezentovať našich občanov a zároveň informovať týchto občanov o tom, čo sa deje, ako svet funguje reálne. Je tu potreba posilnenej komunikácie, čo sa mi za súčasné okolnosti zdá podstatné. Ďakujem pekne, Filip. Pán predseda, ďakujem pekne, že ste znovu prišli medzi nám v Európe. Čelím, alebo sedíme na takom kopci dlhu, ktorý je verejný aj súkromný a toto určite nie je zdravá situácia. Treba ju ozdraviť v roku 2008 a Grécko 2009 teda Írsko 2009, Grécko 2008, sme trikrát prišli na pomoc e, bankovému sektoru, tak určite e, požičiavatelia majú e, svoju zodpovednosť, ale tí, ktorí si požičali tiež. A v podstate tí, ktorí na to doplácajú, sú daňoví poplatníci, ktorých najviac poškodila finančná kríza. Nemyslíte si, alebo Myslíte si, že je spravodlivé e, takto to riešiť a keď hospodárstvo funguje dobre a 27 členských e, e, krajín malo prijať ozdravné opatrenia, ale nie je to pravda, nie všetky ich prijali. A tam, kde kríza už je cítiť, nemôžeme povedať, že e, hospodárstvo funguje zvlášť dobre. Druhá otázka, či tieto opatrenia nie sú v podstate kontraproduktívne a deflačné Vidím tu rozdiel, a to je moja posledná pripomienka, medzi vašou výzvou, aby sú bola maximálna odvaha ohľadom e, vládnej správy a tiež konštatujem, že ste oveľa opatrnejší, pokiaľ ide o ostatných hospodárskych hráčov, ktorí sa správajú nezodpovedne, teda finančný sektor, pretože keď ide o daň na finančné transakcie alebo finančnú reguláciu, nemôžeme povedať, že ECB nám e, sľubuje, že bude veľmi ambiciozná, pretože treba rešpektovať Bazíl 3 a, a podobné otázky, ktoré sú um, trošku komplikované. Ďakujem pekne. Začnem od konca. hospodárstvo, ktoré nefunguje dobre. Niektoré hospodárstva nefungujú dobre a možno niektoré fungujú až príliš dobre. Nezabúdajme, že sme v situácii, kde máme presný opak eh, toho, čo sme tu mali pri vytváraní eura Hospodárske systémy, ktoré teraz fungujú veľmi dobre, vtedy vynakladali veľkú snahu, aby obnovili svoju konkurencieschopnosť a vtedy sa dalo povedať, že je to bublina, eh, alebo teda guľa, ktorú za sebou ťaháme a ďalšie hospodárske celky, ktoré dnes nefungujú dobre, vtedy fungovali možno príliš dobre. Určite viete, o kom hovorím. Čiže teraz máme takú určitým spôsobom kompenzáciu medzi tým, čo predtým nefungovalo a teraz funguje a naopak. Takže ešte raz e, to zhrniem. Nechcem vytvárať dojem, že e, som e, nejak spokojný, pretože teraz sú tie časy veľmi ťažké, čiže na spokojnosť nie je čas ale v oblasti reálnej ekonomiky nemôžem povedať nič iné ako to, že až doteraz od návratu e, hospodárskeho rastu po tejto recesii, ktorá bola najvážnejšia od druhej svetovej vojny, máme tu konečne pozitívny vývoj. Nie je to niečo úžasné, ale trošku lepšie, ako sme čakali, mesiac po mesiaci. Uvidíme, aké sú naše ďalšie prevízie o dva, eh, prognozy o dva dní. A pokiaľ ide o vašu poznámku takú všeobecnú, kde sa pýtate e, na snahu niektorých a nedostatočnú snahu ďalších hráčov. Tu mm, je potrebné objasnenie, žiadna dvojznačnosť. Keď hovoríte, že potrebné je, aby platili dlžníci, čo to znamená? Znamená to, že tí, ktorí sú dlhí na trhu, teda uh, ktorí e, e, dôverovali, stratia peniaze a tí, čo sú krátky na trhu, tak idú proti vám. Musia tieto peniaze získať. Takže je to komplikovanejšie. Nemôžeme zjednodušovať veci, ktoré sú v podstate zložité. A tých máme na trhu dve situácie ľudí, ktorých pozícia je krátka a ktorá je dlhá. A tých, ktorých pozícia je krátka, musíme kompenzovať. Možno, že to nejde smerom k stabilite, ale je dôležité, aby vlády povedali, že uplatňujú pravidlá, ktoré platia na globálnej úrovni. Sú dve riešenia, alebo krajina Medzinárodný menový fond analizuje situáciu danej krajiny. Ak je táto krajina spolahlivá, je situácia udržateľná, tak ju fond podporí. A samozrejme, Európania tiež ak chcú, ak nie, tak to neurobia. A druhá možnosť, e, ktorá je veľmi nepravdepodobná, a teraz e, sa vrátim k samotným slovám, e, v prípade nepravdepodobnej, e, za nepravdepodobných okolností, že krajina by nebola solventná, sme v odlišnom kontexte. Ale ešte raz, jasnosť je podstatná, pretože nemôžeme vysielať um, protichodné signály. Myslím si, že objasnenie je užitočné. Ďakujem. Filip e, veľmi e, ráno si trval na e, nadšení a teraz si dostal trochu. Nikolas, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani predsedajúca, Veľmi sa teším, e, že ste tu, pán predseda, a že práve teraz ste prišli na naše zasadnutie. Dovolte, aby som vám položil aktuálnu otázku, ktorá nás veľmi znepokojuje v súčasnosti v Grécku po predčerajšku po hodnotení Ekofinu z predčerajška z 28. novembra <clears throat> e, e, ide o e, hodnotenie použitia e, úverov e, od MMF krajín eurozóny. Bude sa to považovať za dané až do roku 2021. Toto nás veľmi znepokojí. Nás, masové komunikačné prostriedky, táto prolongácia politiky úspor E, to bolo dohnuté v rámci rokovaní z MMF a s Centrálnou bankou. Takisto e, indikátory prognoz zadlženia nevyzerajú veľmi povzbudivé. povzbudivo. E, to znamená, že sa bude naďalej pokračovať v úspornej politike a po 2013 eh, naďalej sa bude uplatňovať mimoriadne eh, eh, prísna úsporná politika so všetkými obmedzeniami rozpočtu? Nous avons nos responsabilités, we have our Máme, ako viete, v ECB všetky otázky, ktoré kladiete, sa týkajú otázky riadenia, otázky na MMF. A to je jeden z problémov Európy Čiže e, počujeme viaceré hlasy, e, ktoré sa e, vyjadrujú v rámci vlastného mandátu a oblasti zodpovednosti. Čiže musíme konať zodpovedne. Čiže toto je otázka na vlády, ktoré poskytujú úvery a je to otázka na MMF a komisiu, ktorá hodnotia a posudzujú tieto mm, úsporné programy. Čo môžem povedať? Je v záujme gréckého obyvateľstva a gréckého hospodárstva, aby ste sa trvalo vrátili k normálnemu fungovaniu ekonomiky. To, čomu sa hovorí úsporné opatrenie, to, je, to znamená e, e, úspory e, v porovnaní s obdobím, keď správanie sa bolo veľmi nezodpovedné, nenormálne. To sa muselo napraviť. Nechcem konkrétne mm, čísla mm, uvádzať Čiže určitým spôsobom sa týmto vrácame k normálnemu stavu. Je normálne mať e, e, rozumnú, stabilnú, e, strednú a dlhodobú politiku. A to sa očakáva od všetkých krajín, od všetkých ekonomík. Ďakujem pekne, Marta. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán eh, predseda Centrálnej banke. Vo vašom rozhovore s novinami Le Paul Gre povedali, že e, je tu koncepcia e, zvrchovných štátov a že to už nezodpovedá skutočnému svetu. Chcel by som vedieť, či podľa vás táto filozofia ovplyvňuje aj vaše pôsobenie na poste predsedu ECB. A ak áno, mohli by ste viesť príklad toho. Osobne sa domnívam, že zvrchovaný e, štát, národný štát je to správne usporiadania. Ďakujem pekne. Nie keďže ide o veľmi e, dôležitú záležitosť, povedal som, že my sme vytvorili nové subjekty, ktoré sú vhodné e, globálne alebo na úrovni celého kontinentu. Globálne vieme, že existuje globálne hospodárstvo a že jedna jediná udalosť e, v Spojených štátoch, napríklad krach banky Lehman, môže zmeniť rozhodovacie procesy po celom svete. A že treba vytvoriť vhodný mechanizmus e, riadenia na globálnej úrovni, ktorý bude e, v zhode s existenciou nových subjektov globálneho hospodárstva a globálneho financovania. Samozrejme, to treba zabezpečiť e, koordináciu s tým, čo stále zostáva základom zvrchovaného štátu. To je Vestfálska zmluva, ktorá vytvorila v Európe túto koncepciu zvrchovného štátu. Platí to aj pre Európu, e, ktorá má obrovské ambície na globálnej úrovni. Máme jednotnú e, ekonomiku, máme jednotný trh a je to ambíciou otcov zakladateľov Európy, Ich hneď od začiatku. A máme jednotný trh a jednotnú menu a práve táto kombinácia nových subjektov, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne relevantné a bez falskej koncepcie e, zvrchovaných národných štátov. Ale aj vy sami ste e, prevtelením e, tej skutočnosti, že existujú aj subjekty medzi národnými štátmi podľa Veskalského európskej zmluvy a potrebou riadiť väčšie subjekty na úrovni 500 miliónov ľudí 26 štátov v Európe. Hans Ďakujem, Hans-Peter Martin. Danke. Ďakujem. Naozaj je to v súlade s e, funkcie pán predseda, že niektoré veci nemôžete povedať. E, spomínam si, že takto bolo minulý rok v súvislosti s Gréckom. Dnes by som sa chcel intenzívne venovať sa Španielsku. Mohli by ste nám prosím vás vysvetliť? Vieme, že e, e, súvisí to s, s, s verejným dlhom, ale počas Ehm, prémie na e, dlhopisy týchto štátov sa výrazne e, zvýšili. E, to, čo sa stalo v prípade s úvermi na nehnuteľnosť, nie je až také odstrašujúce. Máme stovky miliard eur. Vieme taktiež, že je možnosť odpísať i keď e, v Španielsku je to upravené inak ako v krajinách Strednej Európe. To znamená, že keď po e, rokoch sa to dostane do účtovníctva, to sa stane niekedy v roku 12 až 15, e, budeme vedieť, ako to vyzerá. A teraz konkrétna otázka. Máte e, reálne vyhodnotenie rozsahu problému s nehnuteľnosťami v Španielsku, ak áno, môžete to nám oznámiť a viete si predstaviť, prípade, keď e, e, jedna z e, fúzovaných bank alebo sporiteľní či to bude mať systémový dopad. Chcel by som nám všetkým pripomenúť, že na základe zmluvy Našou úlohou je zabezpečiť cenovú stabilitu v 16 krajinách s počtom obyvateľov 350 e, e, miliónov. To je naša úloha a to sme aj robili počas 12 rokov 1,75 sme mali primernú e, infláciu, čiže cenová stabilita sa lepšie zabezpečuje v eurozóne. Je to presne v súlade so zmluvou a je to to, čo ste požadovali predtým vo viacerých krajinách zakladateľmi eurozóny. A musíme zabezpečiť rovnakú stabilitu, cenovú stabilitu počas nasledujúcich e, desiatich rokov. To je náš mandát a e, e, viaceré otázky, ktoré ste položili, e, sú nad rámec nášho mandátu, toho, čo sme povinni robiť. A tieto otázky by mali byť určené iným. Musím sa jasne vyjadriť. Nemali by sme hovorili len tak. Mali by sme nastaviť verbálnu disciplínu, hovoriť to, čo je absolútne nevyhnutné. Nie som zodpovedný za politiku E, krajiny X alebo Y, nie sme zodpovední za dohľad nad rozličnými krajinami. My sme spojení ní s orgánmi, ktoré sú za toto zodpovedné a to je komisia na jednej strane a rada na strane druhej. Takže hovorím jednoducho, že sme vždy všetkým krajinám hovorili, vy musíte čo najrozumnejšie e, e, riešiť e, vaše otázky. A tým som ešte aj chcel povedať, že máme pozorovateľov, ktorí v prípade mnohých pozorovaní podcenili zdravie eurozóny a zdravie mnohých členských krajín. A je tu niečo, čo je možno kombináciou možno komunikácie komunikačná dvojznačnosť alebo nejasnosť. Musíme sa teda vrátiť k presnejšiemu konceptu komunikácie. Už som to spomenul, e, aká užitočná je jasnosť. Vôbec si nemyslím, že ten predpoklad, ktorý máte ohľadom španielských bank, by bol nejakým spôsobom primeraný. Ďakujem. A teraz pán Dorgofeo. Obrigado. Ďakujem pekne. Pani eh, predsednička, za, aj vám, pán prezident, za vašu stimulujúcu prezentáciu. Prvá vec, eh, ktorú ste nám povedali, keď ste hovorili o balíku, ktorý predkladá komisia k téme ekonomickej správy. Vy ste teda povedali, že ECB má určité výhrady týkajúce sa rozhodovacích právomocí a že by e, ste chceli ex ante pozmeniť e, niektoré parametre a že mm, spracovanie žiadostí členských štátov, ktoré sa nachádzajú pod osobitným ekonomickým tlakom, by bolo v budúcnosti trocha iné. Ja by som chcel sa spýtať na to, ako sú definované tieto okolnosti. A druhá vec je konkurencieschopnosť. Ja som z Portugalska, ktoré má veľmi e, rigidné pravidla zamestnávania a je to krajina, ktorá čelí momentálne problémom, čiže potrebovali by sme sflexibilniť pracovný trh. Čo si o to myslíte? Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi jasne hovoril o tom, že my voláme potom, aby sa posilnil dokonca aj text komisie v otázke správy alebo teda vládnutia, kde by teda bolo možné špecificky uvádzať príklady, kde sa domnieva, že by bolo vhodné posilniť tie pravidlá. Ja vám nemôžem presne povedať, o čo ide, pretože je to momentálne práca, ktorá prebieha, ale veľmi aktívne v tejto veci a sa snažíme fungovať. A je veľmi jasné, že všetky krajiny bez akékoľvek výnimky, dokonca aj tie, ktoré v súčasnosti nemajú zásadný problém s ekonomikou, tvrdia, že štruktúrne reformy môžu zlepšiť naše fungovanie. Toto je samozrejme e, záležitosť Portugalska. Čiže ak e, vodiči teda určitá flexibilita e, na pracovnom trhu v Portugalsku by mohla pomôcť e, vyriešiť problémy. Teda rast e, štruk- prostredníctvom štruktúrnych reforiem, to je jednoducho absolútny základ, okrem kvalitnej politiky, ktorú spojíme s konkrétnymi opatreniami. Takže áno, podporu by som to, čo ste povedali. Korin. Áno, ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobre sa mi počúva, že akceptujete spolulegislatívne právomoci parlamentu v rámci tohto balíku dobrej správy a musím povedať, že rada sa tejto myšlienke ešte len prispôsobuje, že sa snaží ešte len vyrovnať s, to, s týmto novým postavením parlamentu. Ja by som chcela povedať, že ako spolu spravodajkynia pre e, pakt e, rastu a stability by som chcela podporiť tie vaše pripomienky a mám len dve otázky. V prvom rade je jasné, že trh je zatiaľ veľmi neistý a Írsko zrejme nebude poslednou krajinou, ktorú bude treba zachraňovať a trh sa tohto obáva. No a po druhé, sa snažíme teraz získavať nejaký obraz o e, európskom mechanizme stability. Ten obraz zatiaľ nie je úplne jasný. Čiže moja otázka je, myslíte si, že ten balík legislatívnych návrhov je dostatočne robustný vzhľadom k e, neustálým, e, e neustálej neistote na trhu a domnievate sa, že nový mechanizmus stability v Európe. Mm, treba ešte počkať, kým sa nejak vyjasní, treba napojiť na legislatívu, čo môže trvať dlhšie, alebo ako s tým naložiť. Teda mm, tento legislatívny balík e, bude ešte zdlhavou záležitosťou, takže by ma zaujímali vaše prípomienky k tejto veci. Chápem e, túto vašu otázku a musím povedať, že e, ja vám teraz v podstate ponúkam len svoje názory, svoje dojmy. My sa samozrejme snažíme spolupracovať eh, demokraticky s inštitúciami. Ja by som chcel povedať, že k tej druhej veci, čo ste spomínali, je môj názor taký, že v súčasnom období vnímajú pozorovateľia a účastníci na trhu a eh, investori eh, ako problémovú práve tú neistotu tú nejasnosť. E, ako som povedal, isté vyjadrenia boli užitočné, ale nechcel by som navrhovať, aby sme otvárali pandorinu skrinku, aspoň nie teraz. Možno to nie je nevyhnutné, keď chápem vaše implicitné e, stanovisko a k posilňovaniu tak preventívnych ako aj nápravných nástrojov v obidvoch e, obdobiach, teda aj v období daňovom, aj v období dohľadovom, alebo teda makroekonomickom, by som povedal, že a mohli, ak by sa dalo ísť čo najďalej smerom týchto kvázi federácií, toto je v podstate možnosť, ktorú ale nemáme, to je práve ten, to pnutie medzi tým, čo som povedal, tými západnými štátmi Tak ja by som chcel skrátka apelovať na to, aby sme išli čo najďalej, aby sme boli čo najrozhodnejší, pretože my nie sme naozaj sami spokojní s návrhom komisie. Ten návrh bol ďalej oslabený v prípade počas tých, tých rokovaní. Čiže vy ste legislatívny orgán, vy ste zákonodárca, čiže ja viem, možno sa to teraz ťažko chápe, lebo je to nové. Ale som si istý, že sa tejto výzve postavíte. Dobre, Burkhardt, máte slovo vy. Uh, Ďakujem pekne. Dve e, stručné otázky. E, pokiaľ e, ide o budúcu úlohu Centrálnej banky v krizových mechanizmoch, myslím si, že svoje úlohy ECB sa primárne zhostil. Uvádza sa to vo výročnej správy. Treba zvážiť, že ECB má celý rád štátnych ehm, dlhopisov, e, ktorý nakúpil a e, bankový sektor do značnej miery závisí od týchto prostriedkov. Ako ďalej vnímate e, úlohu ECB v rámci krizového mechanizmu? Druhá otázka po euro dlhopisoch. Táto politika sa stala zase aktuálnou a sú to aj protiargumenty, e, pokiaľ ide o ústavné e, záležitosti členských štátov. Na druhej strane vyzývate k tomu, aby e, dlhopisy sa použili na refinancovanie iba 60 národného produktu. Takže z teoretickej perspektívy, ako hodnotíte pragmatickosť existencie dvoch, dvoch segmentov na trhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Znova, k nášmu vlastnému programu cených papierov by som chcel povedať, že kvantitatívne to nie je jednoduché. My totiž e, stiahneme všetku likviditu, ktorú do toho trhu injektujeme a e, cieľom je pomôcť obnoviť e, obvyklý, obvyklý systém prenosu impulzov monetárnej politiky. No a ak e, zavedeme tzv. bezriskový benchmarking v jednej konkrétnej ekonomike, ktorá sa e, správa veľmi ne, netra, e, neštandardne, tak to je dôležitý problém. A ja nechcem sa teraz vyjadrovať k tomu, že sa tu a tam objaví nejaký návrh. Tých návrhov je viac a my doteraz, ako iste viete, sme nepodporovali tzv. euro dlhopisy, aj keď e, samozrejme nikdy nemožno povedať nikdy, ale nie je to vec, ktorú sme podľa nás e, teraz zvažovali ako nevyhnutnú. Vlády sa doteraz uberali iným smerom a k tej myšlienke tých 60% alebo nie, k tomu nemám žiadny názor. Ďakujem, Leo. Oui, monsieur le président. Áno, pán predseda. Kríza ohrozuje menovú e, politiku. Centrálna banka už e, nemôže len bojovať proti inflácie a jej predseda nikdy nemešká so svojimi vlastnými odporúčaniami rozpočtovej politiky, hoci za ňu nie je zodpovedný. Odporúčania, ktoré, o ktorých by sme mohli diskutovať, ale nemáme na to čas. Ale menový pragmatizmus Európskej centrálnej banky e, zabránil kríze likvidity, obnovil rast a súkromným bankám to umožnilo nakúpiť štátne dlhy v určitej etape a Európska centrálna banka sama skúpila tento dlh v prípade Grécka a dnes ráno v novinách Európska centrálna banka to urobila aj pre okrajové krajiny. O tom by sme možno potrebovali viac informácií. Takže dve otázky. Prvá z nich. Ak problém e, štátneho dlhu by sa týkal Grécka a Portugalska, kúpi Európska centrálna banka časť tohto dlhu? portugalského alebo španielského, tak ako to robila, urobila americká centrálna banka, čo je najefektívnejší spôsob, ako e, rozšíriť e, alebo, alebo zlepšiť situáciu. E, Výmenný kurz, e, druhá otázka, má mm, mať určitú hodnotu rovnováhy. Euro je, má hodnotu 1,17 dolára. Ak ráda požiada ECB, tak ako to umožňuje Lisabonská zmluva, možno táto menová diskusia jedného dňa príde na Petras, či Európska centrálna banka, tak ako to urobila americká centrálna banka e, zasiahne. Čo si o tom myslíte, pán predseda? K prvej otázke dovolte mi povedať, že rozhodnutie e, Rady guvernérov bolo také, že sa budeme angažovať v tomto programe s cieľom umožniť pomôcť na pomoc lepšiemu fungovania, lepšiemu fungovaniu našej menovej politiky žiadne ďalšie údaje okrem sumy, týždenej sumy našich príspevkov a celkovej sumy našich príspevkov sme nedali. Toto je veľmi viditeľné, pretože celkový stimul, likvidný stimul e, sa k nám vracia prostredníctvom týchto zásahov. Nemám v úmysle povedať niečo iné, pokiaľ ide o tento program. A my si myslíme, že vzhľadom na súčasné prostredie toto je dobrý spôsob, ako postupovať. Pokiaľ ide o výmenné kurzy, ako som povedal pred chvíľou, máme dva problémy. Jeden nie je nový, je to problém spôsobený všeobecnou flotáciou veľkých a silných mien a tu je tento pohyb voľný, ako viete. Neviem si predstaviť nič iné ako pokračovanie našich diskusí v rámci tejto malej skupiny orgánov centrálnych bank a vlád veľkých konvertibilných mien. To je spôsob, akým toto srdce alebo tých plávajúcich mien e, je riadené. A v prípade našich e, diskusí a rozhodnutí e, týka sa to aj spolupráce s, naši, s našimi americkými, japonskými či kanadskými kolegami, tak tých rozhodnutí sa držíme nové vynárajúce sa krajiny, ktoré majú prebytky. Už som povedal, že existuje konsenzus a to taký, že väčšia pružnosť by bola vhodná. Ďakujem. Ďakujem pekne, Robert. Pán predseda, ECB umožňuje bank, aby sa refinancovali na historicky, za historicky najnižšiu cenu. Máte pocit, pán predseda, že banky E, toto sprostredkovajú aj svojim klientom. Na jednej strane sú tu odmeny e, pre sporiteľov nad úrovňou inflácie, na druhej strane marže za, e, za udelené pôžičky. Druhá otázka. Môžete potvrdiť, že od začiatku roka Čína už nekupuje doláre, ale ich predáva a na druhej strane kupuje eurá. Nie, toto nemôžem potvrdiť. Teraz hovorím o druhej otázke, čiže túto otázku treba položiť čínskym orgánom. Pokiaľ ide o banky, my sme toho názoru, že čo je dôležité, je lepšie alebo čo najlepšie fungovanie našej trhovej ekonomiky. Doteraz, a teraz sa nevyslovujem k tomu, čo o čom rozhodne do budúcnosti Rada guvernérov, ale až doteraz sme boli toho názoru, že naše úrokové miery boli v súlade s tým, čo je potrebné, preto aby sa vytvorila stabilita cien. K našim bankám máme tu systém bankového dohľadu, čiže existujú národné orgány, majú paneurópsku organizáciu, a toto všetko sa zavedie v priebehu januára. Je tu trhová ekonomika, ktorá funguje. Hovoríte, že banky zarábajú príliš veľa a nesprostredkovávajú toto prostredníctvom nízkych úrokových mier napríklad eh, svojim klientom. Ďalší spomínali, že banky sú možno v oveľa ťažšej situácie ako a že ich e, ziskovosť e, možno nie je taká vysoká, alebo nie je taká, ako by sme si mysleli. Čiže máme tu komplexný e, prípad trhovej ekonomiky a musíme posilniť všetky dohľadné prvky. A aj to je smerom toho vášho rozhodnutia, ktoré ste urobili. Ďakujem, Ramon. Ďakujem pekne, pani predsednička pán Triše, za posledných, v posledných dňoch likvidita v európskom trhu dlhov e, sa v podstate zvýšila. Viaceré agentúry konštatujú podobnosť súčasnej situácie a rozhodnutia o vládnych e, dlhopisoch v roku 2007 a 2008. A ďalšia otázka. V posledných týždňoch komisár Almunia povedal, že španielská vláda by mala obísť, objasniť súčasné pochybnosti na trhu ohľadom efektívnej implementácie e, španielských hospodárskych e, e, reforiem. Aký je váš názor na túto vec? Ďakujem pekne. Ďakujem. Nebudem alebo nechcem komentovať fungovanie trhov deň po dní, ale je možné že pozorovatelia a časť e, hráčov na trhu podcenili viacero prvkov. To by som povedal ako reakciu na predošlú otázku. Mm, zrejme tu došlo k podceneniu situácie pre všetky krajiny s, výnim, s jednou s niektorými výnimkami štruktúrálna reforma umožní zvýšiť eh, rast? To je otázka, ktorú položil eh, ďalší eh, poslanec, ale patrí to pre, platí to pre všetky krajiny. Nemecko sa odrazilo od dna a mm, prijalo reformy a dosahuje pokrok, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a zostáva pravdou, že aj v krajinách, ktoré konajú podľa pravidiel, zvýšenie rastu prostredníctvom štrukturálnych reforiem je základ. Takže podľa mňa toto je taký všeobecný postreh, ktorý platí pre všetky krajiny bez uh, výnimiek. Všetci by sme boli na tom lepšie, keby sme mali tieto štrukturálne reformy. Ďakujem. Ďakujem, Vicky. Thank you. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám e, pripomenuli, že je tu aj pozitívna správa o hospodárstve, pretože počúvame tak veľmi veľa negatívnych obav, že niekedy sa na to zabudá. Je očividné, že trhy sú veľmi nestabilné a vyjadrujú sa tu viaceré obavy a súhlasím s vami, že mali by sme starostlivo e, voliť e, slova a nechcem sa vyjadrovať nad rámec vlastného mandátu. A ja si myslím, že je povinnosťou nielen novinárov, nielen politikov, ale aj novinárov, aby vysielali jasný signál, aby jasne interpretovali naše slova. E, príklad z dnešnej tlače. E, Stolpec e, Lex Financial Times. Je to pre mňa ako evangelium, ale dnes ráno E, e, sa píšu, čo sa stalo cez víkend a hovorí, že po roku 2014 tento mechanizm nebude e, rátať s angažovanosťou držiteľov zvrchovaných dlhopisov, pokiaľ sa nerozhodne, že príslušná vláda je neslobetná. Keď ja si vykladám to, na čom ste sa dohodli v nedelu, to je jasné povedané, že test solventnosti sa vykoná komisiou eh, MMF a ECB. Nepôjde o jednomyselné rozhodnutie 27 ministrov financí alebo 15 ministrov financí. A to znamená, že test solventnosti sa dovzdá do nezávislých rúk. Podľa mňa to je významný krok smerom do predu, aby sme skoncovali s politickými spormi. A toto rozhodnutie ministra financí by sa malo predložiť ako pozitívna správa pre trhy, čo sa týka nezávislosti hodnotenia. Mohli by sme e, zabezpečiť, aby v budúcnosti, keď sa e, urobí nejaké rozhodnutie, aby sa veľmi jasne pretlmočilo a pokiaľ e, novinári budú mať nejaké otázky, aby položili tieto otázky a až potom vytlačili svoje názory. E, ešte niekoľko otázok ohľadom víkendu. Povedali ste, že MMF, e, úver MMF e, poskytne preferovaný stav. Týka sa to iba obdobia po roku 2013, alebo bude sa to týkať aj transakcií s Írskom, takisto aj ustanovenia o kolektívnom postupe. Čo sa stane s dlhopismi, ktoré e, e, e, sú splatné po roku 2014 alebo 2013 a sú v, rukách verejnosti, alebo to, a, čo sa stane s tými, ktoré sa budú imitovať neskôr. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyne. Plne súhlasím s, s prvými poznámkami, ktoré tu odzneli z vašich úst. Nemôžeme si dovoliť laxný prístup. Musíme sa vyjadrovať mimoriadne jednoznačne. A ja som, e, sám povedal, že ide o rozhodnutie jednotlivých vlád, majú svoje vyhlásenie a toto e, e, vyhlásenie je veľmi užitočné, vysvetľuje situáciu, je to báseň, tá sa nemení, platí a to znamená, že treba to komunikovať, vychádzať z tohto textu, ktorý bol práve dohodnutý. <clears throat> Takže s tým plne súhlasím. Ale všetky vlády stále komunikujú. Netreba e, iba obviňovať predstaviteľov tlače. Samozrejme, e, je tu konkrétny problém, e, počujeme viaceré hlasy, nie jeden hlas. Takže verbálna disciplína je absolútne nevyhnutná s vami, pani poslankyňa. Plne súhlasím. Ďakujem. Gej. Ďakujem, pán, pani predsednička, vážne pán predseda. E, ďakujem za vaše odporúčanie. A škoda, že e, v Strasburgu sme nepovedali ľuďom, že treba starostlivo e, voliť svoje slova. Netreba v prípade dania alebo iných vecí sa správať ako slon z porcelánie. Dve otázky Niektoré zdroje v Írsku tvrdia, že ste vyvinuli tlak na írsku vládu, aby súhlasila s balíčkom a že teraz budete vyvieť tlak na Portugalsko. Aby som sa neodvážil položiť túto otázku, e, pokiaľ by to nepovedal náš minister, mohli by ste nám potvrdiť, že ni na koho ste nevyvieli žiadny tlak Viete, že e, e, počas dvoch a pol rokov, e, pokiaľ pôsobíte, veľmi úspešne ste kontrolovali cenovú infláciu, to je jeden z vašich cieľov. Využívali ste na to úrokové sadzby, ale rovnaké nástroje znamenali, že došlo k inflácii nehnuteľnosti už dva a pol roky som hovoril, že treba e, robiť proti prehrievaniu trhu s nehnuteľnosťami. A úprimne povedané, aj vy už o tom teraz hovoríte. Akceptujete, že aj e, vy zodpovedné za túto situáciu, pokiaľ ide o infláciu e, aktív a nehnuteľnosti, aké ponaučenie si zobrala pre seba ECB do budúcnosti na základe týchto udalostí? Je jasné, že keď nejaká krajina je súčasťou jednotnej menovej e, zóny e, veľkosťou e, jedného kontinentu a je tam 313 miliónov obyvateľov viac ako v Spojených štátoch. A keď máte centrálnu banku, ktorej mandát znamená zachovanie cenovej stability na úrovni obrovského množstva jednotlivých ekonomik, <clears throat> potom takisto ako to robí štát, Spojených štátoch, je jednotlivé e, e, vlády si musia uvedomiť, že pôsobia e, v prostredí, kde menová politika je aktualizovaná, aby zabezpečovala cenovú stabilitu na úrovni celku strany. Nemôžeme upravovať, nedokážeme upravovať, nevedeli sme to robiť v minulosti, nemôžeme upravovať menovú politiku s prihľadnutím zvlášť na potreby Nemecka, je možné, že Nemecko by niekedy žiadalo podstatne nižšie úrokové sadzby s tým, aby e, to by ale spôsobilo ďalšie problémy iným krajinám a nemohli by sme upraviť menovú, jednotnú menovú politiku s prihľadnutím iba na problém Írska alebo Španielska. Musíme zohľadňovať ekvivalent Alasky, Kalifornii, Floridy a Massachusettsu aby sme zabezpečili e, e, plnenie svoju e, úlohu na teda zistenie cenovej stability pre 313 miliónov. Treba to pochopiť. Treba pochopiť, že fiskálna politika a makroekonomická politika vo všeobecnosti do určitej miery toto všetko závisí od národných rozhodnutí. Aj politika dohľadu, dozoru sa musí adaptovať aj zohľadniť toto všetko. Vopred viete, že treba mm, mm, vypracovať národné politiky s prihľadnutím na tú skutočnosť, že medzi tým e, e, máte e, ten porast menej ako 2%. A tak to je a tak sme vypracovali aj svoju politiku. Iný prístup by nám neumožnil to, čo je potrebné. Stále by sme sa venovali iba jednej časti eurozóny a potom druhej. Takže je to veľmi dôležité, je to nemenej dôležité ako to, čo som povedal o jednotlivkovej ceny za prácu, nárastu miest a podobne. Treba e, si uvedomiť, že ide o referenčnú hodnotu na následujúcich 10 rokov. Nebudem sa vyjadrovať e, o ďalších veciach. Vždy e, hovoríme jednotlivým vládam, robte e, to čo najlepšie, snažte sa e, sa vyhovať veľkým chybám, e, vykročte správnym smerom a správny smer ide cestou štrukturálnej reformy a fiskálnej stability. Ďakujem pekne, Astrid. ďakujem pekne, pán predseda. Jedna z otázok, ktorá rozdelí náš výbor v nasledujúcich týždňoch, zaviesť euroobligácie. Poznám inštitucionálne problémy s týmto spojené, ale nechcem sa tomu venovať. Chcela by som skôr vedieť, prečo tieto euroobligácie by neboli primerané na súčasný text, e, kontext. Naozaj by mohli stimulovať laxný prístup, zatiaľ čo potrebujeme väčšiu prísnosť a disciplínu v riadení verejných dlhov na jednej strane a na druhej strane Európsky mechanizmus stability nereaguje už na niektoré alebo mm, nenahrádza niektoré e, črty euroobligácií. Máme tu globálne úrokovné, úrokové sadzby, takže kde je ten rozdiel? A chcela by som ešte vám adresovať tri poďakovania. Ďakujem za to, že ste veľmi jasne pripomenuli, že euro si zachovalo svoju hodnotu lepšie ako ostatné meny. Dúfam, že toto posolstvo prejde. Ďakujem tiež, že ste pripomenuli roky 2005, pakt rastu a stability, že sa identifikovali tí, ktorí boli zodpovední za tieto vážne chyby eurozóna a ďakujem na záver za váš výkon v oblasti stability cien. To je najlepšia sociálna politika pre najnižšie vrstvy našich spoločností. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážim si to poďakovanie z vašej strany. Jednoducho by som povedal, že máme závažný problém spojený s odhodlaním našich vlád vziať do úvahy túto potrebu. Nielenže sa dobre správať individuálne, ale dozorovať aj ostatných aby aj oni konali zodpovedne. Nikdy nie je ľahké pre jednu vládu povedať druhej vláde, že sa nespráva korektne. A toto očakávame od dohľadu, ktorý sa musí zrealizovať. Ďakujem ešte raz k euroobligáciám. Už som odpovedal na túto otázku. My nikdy sme tomu neboli naklonení. Chápem, že euroobligácie sú eh, v, z pohľadu ich podporovateľov krajinami, ktoré majú spoločné záujmy spoločnú solidárnu zodpovednosť a EFSF eh, vydalo, vydalo taký európsky podpis, eh, čo je teda jasne dôkazom fungovania, pretože sa prijal rozhodnutie poprvýkrát. Ale ako som povedal uh, už predtým, nemáme E, stanovisko ani k tomu, že by sme mali vydať takéto vyhlásenia k smerom spoločnej vzdielanej spoločnej a solidárnej zodpovednosti 60%, e, e, čo už bolo spomenuté, pretože jednoducho stanovisko k tejto veci ešte nemáme. Ďakujem. Ďakujem pekne, Anthony. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja e, sa domnievam rovnako ako vy, že e, že náklady na tie dividendy sú neželateľné a tu je potrebné dohodnúť sa na tom, ako jednotlivé orgány si rozdelia svoje právomoci. Čiže ja mám tri otázky. V prvom rade závery z G20 ako k tomu prispieje ECB a druhý, druhá vec mm, monetárne politiky by mali viesť k postupnej konvertibilite, ale keď sa hovorí o, kom- o postupnej, tak to neznamená, že by to malo ísť e, pomalšie. Čiže či súhlasíte s týmto kritériom? A po tretie, e, kvantitatívne parametre USA, ako to ovplyvní e, naše ceny alebo naše nástroje monetárnej politiky, či to môže byť v súlade s konvenčnými alebo nekonvenčnými metódami, ktoré môže centrálna banka prijať a e, či e, vlastne či to bude viesť k lepšej koordinácii s orgánmi z, e, Severnej Ameriky. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. V prvom rade by som chcel povedať, že k medzinárodnému menovom systému, tam dôležité je to, čo to, to, že v podstate tie otázky sú veľmi komplikované. Ja už som povedal, že tu sú dve základné záležitosti. V prvom rade tie najväčšie kmeny s plávajúcim kurzom a ich regulácia, teda to je ten permanentný režim, kedy na začiatku 70. rokov systém z Bretton Woods spadol a potom je tu otázka vynárajúcich sa mien a toto bola vaša druhá otázka a ja by som k tomu povedal, že áno, že moje chápanie je také, ale vychádzam len z rozhodnutia, ktoré prijali dotyčné krajiny. Moje chápanie je také, že mohlo by ísť o postupné a postup, mohlo by ísť o postupný proces, že by sme ich meny nechali postupne vyjadriť svoju flexibilitu, ale treba tam dosiahnuť globálny konsenzus. G20 spomenula túto záležitosť a myslím, že by sme mali uh, aj my reflektovať ten globálny konsenzus. Aj keď sa to ľahko povie, ťažko urobí, kvôli záležitostiam, ktoré momentálne tam sú dôležité. A k tej tretej veci musím povedať, že my vždy s, Feder- s Federal Reserve, s Federálnou rezervnou bankou máme veľmi dôverný vzťah, veľmi priateľský vzťah a bez spolupráce s Federálnou rezervnou bankou by sme nedokázali odolávať kríze tak, ako e, sa nám to darilo v roku 2008-2009, vrátane možnosti mm, tej, ktorú ponúka Federálna rezervná banka, že by sa poskytla likvida toto v Európe prostredníctvom swapu. Čiže to som spomenul a je to vec, ktorú ja osobne požadujem, považujem za veľmi dôležitý jav na globálnej úrovni v prvom rade medzi opatreniami centrálnej banky, alebo teda medzi centrálnej bankami musia mm, panovať veľmi dôverné vzťahy. To platí pre banku USA, to platí pre banku Spojeného kráľovstva, takisto pre Japonskú banku a tiež ostatné systémové centrálne banky vo svete. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem teraz musieť robiť niečo, čo nerobím často, na záver nášho zasadnutia musím povedať pár slov. Vy ste viac než raz vyhlásili, že nechcete že nechcete narúšať pokrok, ktorý bol dosiahnutý na rade a tu a toto je v podstate prístup, ktorý podporuje mnohí členovia v tomto výbore a možno sa k tomu ani nechcete vyjadriť, k tomu, čo ja poviem, ale som celkom prekvapená v kontexte nástrojov, ktoré boli, ktoré sa momentálne ešte stále používajú. Som teda prekvapená e, tým, koľko sa z rozpočtového mechanizmu čerpá a e, koľko poskytuje finančný nástroj. A mne sa zdá, že e, ak s tým pôjdeme na trh, tak e, ak tam pôjde povedzme, povedzme z toho finančného nástroja len malé čiastky peniazy, bude to pomerne drahé, aby sme tým nevytvorili zlý precedens. Ja, mám, ja sa trápim, keď sa pozerám na úverové sadzby, mm, úroky, ktoré sme mohli vlastne my dosiahnuť, teda do, Dosiahli sme úrokové sadzby, ktoré sú ešte nevýhodnejšie, než ponúka IMF. A ja samozrejme chápem potrebu toho, aby Európa bola solidárna, ale povedala by som, že v budúcich zasadnutiach by sme aspoň niektoré z týchto výhrad mohli riešiť, pretože sa skutočne domnievam, že sa objaví mnoho ľudí, ktorí budú proti, najmä keď proces, ktorým tieto rozhodnutia sa budú vykonávať, možno nebol úplne transparentný, neviem, či sa k tomu chcete vyjadriť, ale toto sú také myšlienky, moje myšlienky a na budúci týždeň sa budeme zaoberať tým mechanizmom e, úrových, teda úrokových sadzieb, takže neviem, či chcete niečo povedať. Ja vám ďakujem veľmi pekne za tieto vaše e, vyslovené a nevyslovené pripomienky. My znova máme dôveru v to, že každý úrad a každá inštitúcia sa chopí svojich povinností a my sa snažíme za seba tieto povinnosti naplňať. A snažíme sa vysvetľovať aj parlamentu, čo robíme a aké snahy by sme mohli podniknúť. A tak toto dúfam je pre, pri všetkých inštitúciách. Našou, našim stálym odporúčaním je, že ak sa rozhodnete pre nejaký mechanizmus alebo nástroj IFSF, tak e, treba sa snažiť o maximálnu flexibilitu a ústretovosť. Ale samozrejme plne rešpektujeme skutočnosť, že vlády a parlamenty, a tu hovorím o národných parlamentoch, majú svoje vlastné spôsoby, postupy. A ako som povedal, my musíme v prítomnosti našich demokracií postupovať veľmi skromne, ale ak sa rozhodneme ísť týmto smerom, tak treba byť čo najflexibilnejší a čo najproduktívnejší, lebo to samozrejme vyžaduje situácia. Znova, ak sa rozhodnete ísť týmto smerom, vo všeobecnosti by som povedal, že potrebujeme viac než kedykoľvek predtým eh, opatrenia tohto typu. Potrebujeme usmernenie. Teraz eh, sa nám neoplatí spať na Vavrínoch. A teraz hovorím všeobecne, ale aj konkrétne za ECB a možno aj za parlament ako taký. Budeme musieť jednoducho posilniť právomoci verejných orgánov, pretože teraz e, na právomoci verejných orgánov môžeme budovať nejaký systém, nejaký obranný val proti veľmi náročnej situácii a tá situácia bude náročná aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám e, za tieto vyjadrenia. Týmto by som chcela ukončiť e, naše zasadnutie o menovom dialógu. Teraz si môžete od nás oddychnúť až do marca budúceho roka. Pravdepodobne sa však uvidíme na nejakom inom mieste, možno aj skôr. Každopádne vám veľmi pekne ďakujem. I'm sorry about that. <laughs> no, no, no, I understand. But I, I, I, I was using vehicle because I, I